Uh, dear colleagues, could we start the meeting? Kolegovia, prosím, začali by sme, ak súhlasíte. I would like to welcome all those who... Chcela by som privítať všetkých na popoludnejšej časti nášho stretnutia. Zrejme by som mala povedať, že od prvého dňa tohto volebného obdobia sme sa snažili venovať analýze toho, čo, toho, čo v Európskej únie funguje a čo by sa dalo ešte zlepšiť po fungovaní Európskej únie aj v snahe lepšie využiť potenciál, ktorý nám umožňuje aktuálne platná zmluva. A tiež si myslíme, že je rozumné pozrieť sa nad rámec aktuálne platných zmluv, pozrieť sa skôr do budúcna na to, ako lepšie zaistiť, aby Európa plnila to, čo európsky občania očakávajú, aby sa lepšie rozvíjala pozícia Európy v globálnom svete, aby lepšie fungovala aj európska demokracia, aby lepšie dokázali spolupracovať všetky úrovne štátnej správy v Európskej únii od miestnej regionálnej úrovne až po európsku úroveň. A zaujíma nás teda aj teda pohľad do budúcnosti eh, z hľadiska inštitucionálneho nastavenia a systému spolupráce inštitúcií. Teda pozeráme sa teraz na budúcnosť, najmä z pohľadu fungovania Európskej únie, inštitúcií Európskej únie, made, uh, but uh, we do not enter in Tiež hľadiska analýzy rozhodovacieho procesu nechceme však zasahovať do jednotlivých politických oblastí. To si myslím je súčasťou ďalšej veľkej výzvy, ako by Európa mala upraviť obsah svojich politických rozhodnutí, aby bola efektívnejšia v rozhodovaní Práve teraz sme vo finálnej fáze vypracovania dvoch relevantných správ. Hovorili sme o nich zhruba pred rokom s vami, boli sme v inej fáze ich prípravy, teraz sú už hotové, bude sa o nich hlasovať 8. decembra a dúfame, že začiatkom februára sa nám podarí potom stavať práve na týchto správach že sa bude viesť plodná rozpráva v pléne Európskeho parlamentu o tom, ako Európsky parlament vníma budúcnosť a ako vníma zmeny v Európskej únii v kontexte ďalšieho vývoja únie. Ako som už povedala, do poludnia teraz vypracujeme stanovisko parlamentu. Máme tu však aj bielu knihu od Európskej komisie a dúfam, že získame aj program plnenia Bratislavského plánu, kde sa popisujú konkrétne politické rozhodnutia, ktoré sú súčasťou aktuálneho fenoménu krízy, taktiež eh, že sa nám zaistí, podarí zaistiť kvalitnú diskusiu medzi inštitúciami v tomto procese zlepšenia fungovania Európskej únie. Dnešná diskusia sa teda bude venovať obsahu našich správ Začali by sme tým, že dáme slovo na úvod dvom významným osobnostiam. Máme tu niekdajšieho predsedu vlády Talianska, pána Mariana Montiho, ktorý je um, bývalým komisárom. Myslím, že dvakrát pôsobil ako komisár, mal na starosti veľmi dôležité portfólia témy. Tiež máme medzi nami pána Antonia Vitorin, ktorý bol kedysi tiež eh, komisárom pre vnútro a spravodlivosť. Bol tiež eh, kedysi predsedom vlády Portugalska, bol ministrom obrany, tiež pôsobil ako sudca na ústavnom súde v Portugalsku. Máme teda dve osobnosti, ktoré už 10 ročia, eh, je mi ľúto, že to musím takto povedať, možno trochu nezdvorilo, žiaľ, platí to pre nás všetkých, eh, všetky naše životopisy sú čoraz dlhšie. Teda máme to šťastie mať medzi nami týchto dvoch kompetentných skúsených Európanov. Neskôr by som dala slovo Antóniovi, ktorý sa vyjadrí ako e, prvý. Celkom e, iste nám e, toho povie mnoho inšpiratívneho. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení poslanci Európskeho parlamentu, vážení poslanci národných parlamentov. Najskôr by som sa chcel poďakovať za pozvanie na toto dnešné stretnutie. Ja som veľmi ráda, že tu môžem sedieť bok po boku pána Maria Montyho. Áno, celé 10 ročia už sa venujeme tejto téme a dúfam, že budeme aj naďalej úzkou súčasťou európskej štruktúry v najbližších 10 ročiach. Mali by sme však byť veľmi skromní a prakticky a uznať, že aktuálna kríza či akási polikríza, ktorou prechádza európsky projekt, nie je úplne rovnaká ako predchádzajúce krízy. Tradične sme vždy zvykli hovoriť, že z každej krízy bude Európa silnejšia. A poprvýkrát e, si myslím, tu máme dočinenia s možnosťou dezintegrácie, najmä po výsledku referenda vo Veľkej Británii, keď sa krajina rozhodla opustiť Európsku úniu. Na to, aby sme sa dokázali vysporiadať s týmito výzvami, myslím si, že e, si to vyžaduje jednak e, opätovné získanie dôvery medzi členskými štátmi, ale aj ďalšie potreby sú tu e, nedávne udalosti spôsobili isté rozpory, z ktorých sa môžu stať veľmi hlboké trhliny a to môže veľmi nevýrazne narušiť politický konsenzus medzi členskými štátmi. Myslím si, že vytváranie regionálnych skupín, juh proti severu, východ proti západu, západ proti východu a sever proti juhu. Toto je, myslím si, že veľmi negatívnym úkazom v európskom projekte, ale myslím si, že sa nedá príliš očakávať, že by aspoň teda pred najbližšími voľbami do Európskeho parlamentu, že by sa získala eh, potrebná politická iniciatíva snahy zaviesť zmeny do európskych zmluv. Myslím si, že by sme sa mali zamerať teda čo najväčšej možné miery na využitie potenciálu už existujúcich eh, zmluv, teda existujúcej Lisabonskej zmluvy. A myslím si, že v Lisabonskej zmluve je toho veľmi veľa, čo by sme mohli využiť. Najmä z hľadiska politických priorít a tiež Nesmieme zabúdať na to, že politické rozhodnutia si možno budú vyžadovať aj e, ústavné zmeny. Čo sa týka završenia hospodárskej menovej únie, ja súhlasím s názorom kancelárky Merklovej, že ak teda euro považujeme za zlyhanie, tak celý európsky projekt môže byť veľmi výrazne ohrozený a preto toto považujeme za hlavnú prioritu, teda završenie hospodárskej a menovej únie čo podľa mňa e, znamená jednak dosiahnutie rovnováhy medzi zdelením rizika a e, zdelením prínosu to má tiež inštitucionálne dohody. Predovšetkým banková únia, tá sa musí završiť. Podľa mňa sme už zašli relatívne e, ďaleko v zdieľaní dlhu, ale pilier spoločného rizika sa musí ešte stále len rozvinúť. Mám na mysli e, e, fiskálne e, vybavenie fondu riešenia krizových situácií a taktiež systém záruky vkladov. Myslím si, že v týchto oblastiach ešte budeme musieť vynaložiť úsilie a to čím skôr, pretože rozhodne sa nemôžeme utešiť tým, že sa už nevráti eurokríza opäť tak, ako zasiahla náš zraniteľný bankový systém, ktorý je opäť raz v veľmi zraniteľnej situácii vo viacerých členských štátoch. Nebudem samozrejme spomínať konkrétne, o ktoré krajiny ide. E, ďalej, podľa mňa by sme mali začať podrobne diskutovať o účely a fungovaní Európskeho mechanizmu stability. Je to nástroj, ktorý máme k dispozícii, aby sme mohli zaistiť absorpciu asymetrických šokov v krátkodobom meradle. A ak hospodárska menová únia je náchylná k E, nehodám, tak e, tento systém SN bude musieť byť flexibilnejším nástrojom a bude sa musieť využívať, na to, aby sme dokázali naše odhodlanie zaručiť udržateľnosť eura, že to nemusí byť prenechané len v rukách Európskej centrálnej banky napriek tomu, že centrálna banka robí, čo môže, aby zaistila budúcnosť našej spoločnej meny. Teda prvým predpokladom je završenie hospodárskej menovej únie, čo sa týka delenia e, dlhu a rizika ďalej. Druhý predpoklad e, si bude vyžadovať návrat hospodárskému rastu a tiež e, si to bude vyžadovať návrat konvergencie. Súhlasím s tými. Myslím si, že aj niektorí poslanci Európskeho parlamentu to uviedli v správe, o ktorej sa bude v decembri hlasovať. Ja súhlasím s nimi, že Musíme zaujať nový prístup, tak aby sme skombinovali e, postupy makroekonomickej nerovnováhy a tiež efektívnosť e, konkrétnych odporúčaní podľa jednotlivých krajín, najmä pokiaľ ide o to, že členské štáty si musia konkrétne osvojiť svoje národné reformné programy a to si bude vyžadovať podľa môjho názoru nielen vzájomnú dôveru medzi členskými štátmi, ale celkom iste aj prehlbenú úlohou národných parlamentov. Národné parlamenty totiž majú tu národné legislatívy transponovať hlavné prvky štruktúrnych reforiem, ktoré sú súčasťou národných reformy programov. Ak tieto národné parlamenty nebudú súčasťou tohto procesu, tak eh, nebude národná úroveň schopná osvojiť si tieto reformy a reformy budú preto slabé a oslabené. Eh. Myslím si však zároveň, že Výzva je pred nami dvojaká jednak. Sa musíme posunúť tak aktuálneho prístupu k makroekonomickej k konkrétnym stimulom podpory štruktúrnych reforiem. A tieto stimuly by nám mali umožniť opätovne otvoriť tradičné využívanie štrukturálnych fondov. Podľa mňa tradičný prístup k štrukturálnym fondom e, už začína byť zastaralý a ak chceme proaktívnejšie podporovať hospodársky rast, musíme zmeniť svoj pohľad na štrukturálne fondy, musíme vnímať aj tieto fondy a ďalšie finančné možnosti. Nebudem sa k tomu vyjadrovať podrobnejšie. Viem totiž, že e, pán Monty sa k tomu celkom iste vyjadrí po mne. On má totiž za úlohu a hľadať e, zdroje nových e, vlastných e, zdrojov do európskeho rozpočtu. Myslím si, že tieto finančné nástroje by sa mali nastaviť tak, aby podporovali štrukturálne reformy, ktoré vyplývajú z národných reformných programov. A preto Európsky parlament musí mať zvýšenú právomoc kontroly nad reformnými programami členských štátov, ale zároveň Inštitúcie, najmä komisia, ale Euroskupina budú musieť byť o mnoho proaktívnejšie vo vyhodnocovaní celého dopadu každého jedného národného reformného programu. Ak chceme hospodárskú koordináciu na európskej úrovni, nemôžeme len vnímať tieto národné reformné programy oddelenie. Musíme veľmi jasne vyhodnotiť e, celkový dopad týchto národných reformných programov na naplňanie a politiky hospodárskej podpory v celej eurozóne. Myslím si, že v tomto smere by mala byť komisia o mnoho aktívnejšia. Na záver by som e, sa vyjadril k inštitucionálnym dopadom. Myslím si, že na to, aby e, hospodárska správa eurozóny bola efektívnejšia, ja som aspoň vždy podporovala vytvorenie trvalého predsedu Euroskupiny. Myslím si, že mm, si to bude vyžadovať eh, osobu, konkrétnu tvár, niekoho, kto bude zodpovedný a kto bude podľahať kontrole. Niektorí si myslia, možno majú pravdu, že bez zmeny zmluvy je možné vytvoriť post eh, trvalého predsedu Euroskupiny a dajme tomu, eh, by mohol byť touto funkciou poverený podpredseda komisie, ktorý má na starosti hospodárskú a menovú politiku. Nebudem tu teraz zachádzať do právnych podrobností, či to je alebo nie je možné na základe zmluvy. To prenechám expertom, ale povedal by som toľko, že podľa mňa trvalý predseda Euroskupiny by mal byť priamo zodpovedný Európskemu parlamentu. Konkrétne by sa mal zodpovedať osobitnému výboru Európskeho parlamentu, ktorý má na starosti eurozónu a okrem toho by to mal byť hlavný komunikačný partner národných parlamentov, keď sa prejednávajú usmernenia a konkrétne ciele národných reformných programov. V tejto chvíli nevidím potrebu vytvárať žiadne ďalšie nové orgány. Myslím si, že by sme mali e, využiť aktuálne platný právny rámec, najmä článok 13 fiskálneho kompaktu a zároveň si musíme uvedomiť, že aktuálny rozhodovací proces v Európskej únii v takejto citlivej oblasti, ako je hospodárska a menová politika, už je príliš zložitý, komplikovaný. A nemali by sme zabúdať na to, že rozhodne nie je vhodné ešte viac e, tento rozhodovací proces e, komplikovať a to v časoch krízy, keď rozhodnutia sú e, často potrebné a to veľmi urgentne. Toľko teda, pani predsednička, moje úvodné slovo. Chcel by som ešte raz zdôrazniť e, e, svoju hlbokú vďaku za to, že som bol pozvaný na toto stretnutie, že môžem predniesť svoje osobné názory pred e, takýmto cteným publikom, ktorému ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Chcela by som sa opýtať otázku, ktorá ide možno naraz, nad rámec toho, čo ste tu očakávali, ale by ste sa teda zamerali na eurozónu. Antonio, ktorá inštitúcia si myslíte, že by mohla byť tou, ktorá by zabezpečila, že v takejto situácii eurozóna pôjde do hlbšej integrácie, ďalšej integrácie? A pokiaľ ide o tie mechanizmy na ochranu jednotného trhu, že to nebude podkopané tým, že teda máme Európu, kde je a kde sa neuplatňuje euro, takže aby bola konzistentnosť medzi politikami, ktoré tak povedať spohaňajú eurozónu a tými, ktoré um, sa týkajú ostatnej Európy. A aby sme sa tiež vyhli nejakej diskriminácii, povedz, nazvime to takto, nediskriminácii uh, tých, ktorí sú mimo eurozóny. Kto by mal byť zodpovedný za takéto mechanizmy? Rád odpoviem. V prvom rade si myslím, že hospodárska menová únia je politikou Európskej únie. E, máme dve krajiny s optautom a o dva roky možno len jednu krajinu s optautom. Všetky ostatné krajiny e, majú splňať kritéria a splniť kritéria a pridať sa k jednotnej mene. No a legislatívna právomoc týkajúca sa spoločnej politiky Európskej únie, e, tu má e, teda Rada ministrov a Európsky parlament. E, je to bežné legislatívne konanie, ktoré by sa malo použiť, čiže právna záruka kohezie projektu, vrátane podmienok. To je na Rade ministrov v Európskom parlamente z politického pohľadu e, pokiaľ ide o diskrimináciu alebo zaručenie politickej súdržnosti, kľúčový orgán, ktorý to má zabezpečiť, je Európska rada. Dúfala som, že poviete Európska komisia, no ale dostali sme túto odpoveď. Pán profesor Monty, by, by ste mohli teraz začať so svojím príspevkom? Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Aj pre mňa je veľkou cťou, že tu dnes môžem byť a vystúpiť pred poslancami vášho výboru. Som veľmi rád, že som tu s priateľom Antoniom Vitorínom. Pravdepodobnosť nám naznačuje, že jemu asi ostane viac desaťročí bojovať v Európe než mne, ale e, pracujeme v tom istom duchu. Naozaj súhlasím s vami, pani predsednička, aj s Antoniom Vitorínom v tej veci, že sme nútení lepšie využiť potenciál súčasnej zmluvy a som presvedčený, že je tu veľký priestor na lepšie využitie súčasnej zmluvy. A poviem ešte pár slov mm, v tej oblasti, ktorú tu uh, už uh, navrhol uh, Antonio Vitorino, to je tá ekonomická správa, Samozrejme, zameranie tohto výboru je e, vo veľkej miere aj na možnú reformu Lisabonskej zmluvy. A preto poviem pár vecí aj v tejto súvislosti. Myslím, že plne súhlasím s Antóniom Vitorínom, keď hovorí, že Nož, v prvom rade, na rozdiel od neho, ja nie som expertom eh, vo veciach inštitúcií. On spolu s Michelom Barnierom zastupoval Európsku komisiu na Európskom konvente, takže on naozaj seriózne môže o týchto témach hovoriť. A myslím, že sú dôležité a plne súhlasím s tým, že aby bolo možné plne využiť potenciál Lisabonskej zmluvy, aby bolo možné vybudovať alebo rozvíjať dobrú ekonomickú politiku, je potrebné obnoviť vzájomnú dôveru. Vzájomnú dôveru medzi severom a juhom Európy, ehm, vzájomnú dôveru medzi západom a východom. A myslím, že ehm, inštitúcia, ktorej som mal tú časť 10 rokov slúžiť, Európska komisia, najmä teraz, keď sa rada nazýva politickou komisiou, aj druhý ju tak označujú, tak by komisia mala robiť aj tú podstatu tej politickej práce, čo podľa mňa nie je len E, primešavanie nejakú, nejakej flexibility podľa toho, aká je rovnováha síl, ale ide o to hovoriť s lídrami členských štátov politicky, bez nejakého intelektuálneho alebo politického podriadenia sa. A ide o to, aby sa snažili presvedčiť lídrov členských štátov, že to, čo ich rozdeluje, je síce pravda, ale každý z nich to nesmierne preháňa. Som presvedčený, že táto vzájomná dôvera, keďže teraz je tu tá interakcia predsudkov, a keď si pozrieme tie tri kľúčové piliere hospodárskej politiky na európskej úrovni, tak ja by som povedal, že potrebné je taký, také spoločné oddel, eh, odhodlanie na udržanie dvoch vecí. Jednak integrácie jednotného trhu a rastu v Európskej únii. Rámec ekonomickej politiky, ktorý má Európska únia, aby dosiahla tento účel, podľa mňa nepotrebuje nejakú uh, nejaké prepracovanie, ale mm, kompletné, ale treba ho zásadne zlepšiť. Teda, čo tým mám na mysli? Pre mňa je podstatne dôležitejšie než tie relevantné zlepšenia navrhované v správe piatich predsedov. Kľúčové zlepšenie podľa mňa je riešenie ostávajúcich prekážok, tak eh, prekážok v integrácii, ako aj v raste, ktoré sú zásadnejšie, pretože majú svoje korene vo veľkých rozdieloch medzi politickými kultúrami. Ja tú situáciu čítam mm, tak, že tu vidím vlastne tri hlavné eh, zdroje nápetia. Jednak je tu nápetie medzi integráciou, integráciou trhu, a tými e, odozvami sociálnymi, národnými proti integrácii. Toto napätie e, vlastne brzdí do to, čo dosahuje jednotný trh, čiže má to za následok menšiu integráciu, menej rastu. Druhé napätie je napätie medzi fiskálnymi pravidlami a flexibilitou. Toto napätie e, prináša vzájomnú nedôveru um, naprieč tými deliacimi čiarami sever-juh a kultúrne medzi eh, takým germanským eh, liberálnym eh, pohľadom a anglosáským keynesianským pohľadom. Čiže aby sa posilnila dôveryhodnosť paktu stability a rastu na jednej strane, teda to potom bráni verejným investíciám na národnej úrovni v tom, aby sa plne rozvinuli, tak ako by to bolo vhodné aj na doplnenie Junckerovho plánu. Na tretie napätie na ktorom som nedávno teda pracoval, to je napätie medzi tými tzv. čistými plátcami a tzv. čistými príjemcami. Toto napätie, ktoré uh, ničí to, mm, to prostredie v EÚ, je vidno aj na pozadí rozpočtu, je to teda trošku zastaralé, čo sa týka štruktúry výdavkov, nie je to transparentné, nie je to demokratické a svojím spôsobom financovanie je to regresívny rozpočet. Takže ja by som mal taký sen, že komisia, keď by teda takým najskutočnejším a najušľachtilejším spôsobom interpretovala tú svoju politickú funkciu, tak by sa e, naozaj chopila tej povinnosti zaangažovať členské štáty do hlbokej politické reflexie, aby sa našlo to spoločné, e, tie spoločné základy, na ktorých by sme mohli vybudovať nové zdieľané odhodlanie k udržateľnej integrácii a rastu. Dovorím, dovolím si na dnes len pár uh, eh, uh, eh, typov, čo by sa mohlo urobiť. Mám len 1,5 ročnú skúsenosť eh, ako člen Európskej rady a môžem potvrdiť tú skutočnosť, že ak traja či štyria lídry kľúčových krajín eurozóny si spolu sadnú na pol dňa, na deň tak dokážu zmenšiť tie eh, vzdialenosti nielen tým, že zmenia uh, text uh, finálneho komunike, ale že naozaj pochopia svoje vzájomné pozície. A takýmto postupom môžu politické autority EÚ v Európskej rade uh, na samite mm, v roku 2012 to bolo teda tiež možné dopracovať sa k jednohlasnej dohode, najmä na samite eurozóny. A to umožnilo prezidentovi ECB, aby pár, rok, pár týždňov neskôr povedal to, čo povedal, a síce, že urobí všetko, čo treba. A ECB ako inštitúcia teda prijalo to rozhodnutie o OMT, o tom novom nástroji. A malo by byť možné pri všetkých týchto troch napätiach nájsť nejaké východisko. Čo sa týka jednotného trhu, to prvé napätie, mohlo by dojsť k novému zmiereniu medzi trhom a sociálnym komponentom sociálneho trhového hospodárstva. Vidím, že pán Brok prichádza a s ním spontánne vstupuje aj sociálne trhové hospodárstvo. My teda, eh, s ním ma teda napadlo toto sociálne trhové mm, hospodárstvo. Takže trhové eh, hospodárstvo a sociálne komponenty, eh, to treba lepšie navzájom zmieriť. A aby sme prekonali mnoho prekážok eh, v rýchlejšom príjmaní legislatívy pre jednotný trh, eh, prekážok v jeho eh, promptnom uplatňovaní. Musíme sa zhodnúť na nejakej ľahkej, ale efektívnej politiky koordinácie daní. A takáto politika by sa mala stať trošku menej ťažkopádnou alebo náročnou, keď kľúčové členské štáty alebo ten členský štát, ktorý tradične bol viac proti tomu než tie ostatné, už nebude za tým stolom, kde sa príjmajú rozhodnutia v rámci EÚ. Pakt stability a rastu, teda to nápetie medzi pravidlami a flexibilitou. Tá formulácia bola asi vhodná v čase, kedy mm, vznikol nápad s eurom, ale teraz sme v tej šťastnej pozícii, ak sa postavíme realite, že máme dôveryhodnosť paktu stability a rastu zníženú na nulu. Takže by sme, sa, my sme si sami sebe klamali, ak by sme hovorili o tomto pakte stability a rastu. Ja som vlastne jeden juhoeurópan, ktorý by nebol uh, spokojný, keby princípy fiskálnej disciplíny sa úplne odstránili z krátkodobého hľadiska by to v mnohých krajinách vyvolalo národnú radosť, ale z dlhodobého hľadiska v týchto, iných, v týchto istých krajinách by to bola národná katastrofa. V súčasnej situácii uh, sa pak stability a rastu nepresadzuje seriózne a preto to je ideálny čas, kedy by malo byť možné, aby juh a sever si spolu sadli a pripustili, že na jednej strane všetky tieto dávky flexibility, ktoré e, sa vo väčšine prípadov použijú na súčasné výdavky, väčšinou by sa toho členské štáty mali uh, zbaviť. Ale na druhej strane by sme sa mohli trošku mm, na to pozerať, keď teda sa robia e, verejné investície na národnej úrovni, nech už to ako, akokoľvek úzko e, definujeme a keď sa to bude monitorovať na európskej úrovni, aby tam neboli nejaké triky, ale nemôžeme dúfať, že Európska únia, e, respektíve európska ekonomika sa seriózne rozbehne, ak teda tu máme ten Junckerov plán, to je všetko fajn, ale potom máme korzet na národnej úrovni pre verejné investície. A nemalo by to byť príliš ťažké vysvetliť, že ak sa bráni nejakému trošku väčšiemu požičiavaniu, sa na trhu, požičiavaniu si na trhu, keď je sadzba 0,05%, aby bola lepšie vybavená fyzika, fyzická alebo nefyzická infraštruktúra v budúcnosti tak pre Nemcov ako pre Európanov, tak e, to je rozumný e, návrh. A že konáme proti budúcim generáciám, ak e, to neurobíme. A napokon ešte k tomu rozpočtu EÚ. Myslím, že priorita by mala byť, aby sme sa skutočne zamerali na to, na, na to podstatné a tie veľké požiadavky, aby EÚ aby EÚ dávala v oblasti bezpečnosti nejaké verejné sádky, v oblasti obrany, v oblasti kontroly vonkajších hraníc, v oblasti kontroly a asistencie pre migrantov. Poprvýkrát za 10 ročia členské štáty sa obracajú na EÚ a hovoria, že toto by mala robiť EÚ, lebo my to nedokážeme izolovanie, toto je podstatné. A samozrejme, náš názor v tej skupine na vysokej úrovni pre vlastné zdroje, ktorá svoju správu predloží parlamentu, tomuto parlamentu, ako aj tým ďalším dvom inštitúciám, teda Rade a komisii na začiatku januára. E, v tej správe teda bude, že ak členské štáty sa zhodnú, že EÚ e má nejaké nové vlastné funkcie, tak e, nie je nerealistické predstaviť si, že by mali byť aj nové vlastné zdroje pre tieto nové vlastné funkcie. A úplne posledný bod, pani predsednička. Naozaj nemám nejaké návrhy, čo sa týka obsahu potenciálnej novej zmluvy. Naozaj e, trvám na tom, že pokiaľ sa toto úsilie nevynaloží, aby tie rôzne politické kultúry sa zblížili, tak zmluva by bola úplne zbytočná. A ak sa urobí úspešne toto úsilie, tak tá nová zmluva nemusí byť nevyhnutná na veľmi dlhý čas. Ale e, čo by som chcel veľmi jasne navrhnúť, je, že všetky inštitucionálne poznatky, ktoré máme tu v parlamente, v komisii, v ráde, v celej Európe, všetko to by sa malo zamerať na jeden malý aspekt, než vôbec dojde k rokovaniam o novej zmluve. No všetci vieme už dlhé roky, že proces ratifikácie, tak ako tu je, je takmer fatálnou záťažou na akúkoľvek revíziu e, zmluvy v tejto Európskej únii a možno priama demokracia by vyžadovala referendum a tým sa ukázali aj tie ťažkosti pred mnohými rokmi v tom, ja neviem, Írsku, Dánsku, Holandsku, Francúzsku. A ani v iných prípadoch sa neukazuje nejaká dobrá skúsenosť alebo nejaká jednoduchá skúsenosť referendum a nehovorím len o Brexite, ale je naozaj potrebné ratifikovať to takýmito mm, procedúrami. Spomínam si na jednu príležitosť, eh, kedy Notre Europe eh, tedy tomu predseda Tomás Padovského pás, s ktorým som o tomto bode hovoril, ja ako signatár tohto článku. Teda identifikovali sme inú metódu, ale ja nie som právnik. Ja si myslím, že právnici by to naozaj mali preskúmať, či je úplne nepredstaviteľné predsadiť si inú mm, metódu ratifikácie. História vám naznačuje, že dva štáty v najznámejších federáciách na svete neratifikovali ústavu, ktorá sa oplatňuje na ich federáciu. Čiže Rhode Island, štát Rhode Island, a tým aj ukončím mať predsednička, štát Rhode Island sa nepodielal na diskusii Filadelfského komentu a zamietol pri prvej príležitosti tento text, sa pridal k ostatným Spojeným štátom o mesiace neskôr, keď mu hrozili vylúčením. A v Nemecku v roku 1949 Landtag Bavorsko, Slobodný štát Bavorsko, odmietol ratifikovať základný zákon Spolkovej republiky Nemecko. Avšak pragmatizmom, ktorý, e, nad ktorým sa treba zamyslieť, ale akceptovali jeho uplatňovanie na území Bavorska. A toto je teda hra obrov e, Spolková republika Nemecko a Bavorsko. Jedna z možností, e, ktorú som predložil v tom dokumente z pred 10 rokov, bola táto. Keď sa podpíše nová zmluva, z definíciou podpisu hlavy štátu a vlád každého členského štátu, tak by tam mal byť aj ďalší extra článok, ktorý podpisu, podpíšu všetci, ktorý hovorí, že v prípade, že v mojej krajine táto zmluva, ktorú ja som podpísal, neprejde ratifikáciou, či už v parlamente alebo cez referendum, Zavezujem sa voči vám všetkým milovaným kolegom, že o 6 mesiacov od tohto dňa dám na ratifikáciu iný návrh, ktorý teda otázku, položí občanom otázku, či chcú, aby naša krajina ostala súčasťou Európskej únie s, touto, s týmto ústavným textom, ktorý všetci ostatní, alebo takmer všetci ostatní akceptovali, alebo či chcú, aby sme vystúpili. A to možno bude konfrontovať občanov s takou radikálnou alternatívou. Nedávno sme mali skúsenosť s radikálnymi alternatívami, ale Ja som len navrhol, aby tie naj... Uh, eminentnejšie právne a politické mozgy Európy nevenovali 100% e, pozornosti iba tomu, čo by malo byť v tej novej zmluve, pretože je najpravdepodobnejšie, že to neprejde cez všetky filtre ratifikácie, ale či sú nejaké e, právne schodné, politicky plauzibilné e, spôsoby Eh, ako by sa to dalo prijať. Ďakujem pekne, pani predsednička. Profesor Monti. Ďakujem, pán profesor Monti. A teraz by som dala slovo kolegom Európskeho parlamentu a takisto kolegovia, ktorí sú autorom správy, eh, aby mohli lepšie vysvetliť tie súčasné zmluvy, aby sme mohli o tom diskutovať. Neviem, kto začne s tou prezentáciou. Mercedes? Oh, Elmar has uh, the time to <laughs> enter in, uh, in our discussion. Um, budem hovoriť po taliansky, takže by som poprosila tlmočníkov. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem predsedníctvu aj spravodajcom za veľmi napínavú debatu, ktorú sme mali vo vlaku. Mnohí z vás už iste počuli o tejto správe a o jej jednotlivých etapách prípravy. Určite si na to spomínate. Ako aj e, máte iste predstavu o niektorých návrhoch. Aj by som informovala o tom, ako sa veci vyvíjajú. Poprvé, ako sa už povedalo, sme presvedčení, že v rámci Lisabonskej zmluvy máme všetky nástroje, ktoré potrebujeme na zvládnutie víziev, pred ktorými stojí dneska EÚ. A to najmä ten problém eh, jej vybavenia demokratickejšími štruktúrami a ako aj nástrojmi na rýchlejšiu reakciu na problémy, ktoré prináša so sebou vonkajší svet, ako aj nástroje na to, aby reagovala na občanov a priblížila sa k ním. Vidíme, že je niekoľko aspektov, na ktorých treba popracovať. Najmä keď chceme zabezpečiť riadnu demokraciu v procese, po druhé, naplnenie ekonomickej a menovej únie a dobudovanie vnútorného trhu. A po tretie, musíme sa pozrieť na nové výzvy, ktoré stoja pred nami, najmä tie, ktoré súvisia s vonkajšími javmi, zahraničné veci, spravodlivosť, bezpečnosť a podobne. To sú tie posledné problémy, ktoré sa vyskytujú a sú rovnako dôležité všetky možno riešiť pomocou nástrojov, ktoré máme momentálne v zmluve. Prvá časť našej správy sa zaoberá inštitucionálnymi aspektmi. Sme presvedčení, že metóda spoločenstva je nadradená medzivládnej metóde a je lepšia ako medzivládna metóda. Medzivládna metóda neponúka riešenia. Pri rozhodovaniach zaostávame a to vidíme, že je stále väčším problémom pre EÚ. A zmluva má túto pasarel doložku, ktorá umožňuje riešiť tento problém. Nemám e, čas, aby som zachádzala do veľkej hĺbky, ale myslím si, že je niekoľko aspektov, na ktoré by sme sa mali pozrieť a zahlbiť do nich. Poprvé, samotné fungovanie rady a komisie, ale v prvom rade rady. Ide o to, že rada má nástroje, ktoré poskytuje zmluva a aby bola to umožňujú vnímať ju ako Európsky senát. E, ide o pravidlá metodológie QVM, e F, QVM. Potrebujeme väčšiu transparentnosť v rade napríklad. To je jedna z vecí. Potom, e, a jedna z formácií rady by mohla fungovať ako e, stály výbor Európskeho parlamentu. A to je ďalší piliar EÚ, ktorý si neuvedomujú občania. Oni si myslia, že komisia rozhoduje o všetkom a občas dá nejaký priestor rade a parlamentu. Avšak to nie je pravda, ako vieme. Samozrejme, že aj rada, aj my zohrávame významnú úlohu. Ďalší aspekt, veľmi relevantný pre našich kolegov v národných parlamentoch, je, že práca sa musí realizovať s väčšou spoluúčasťou národných parlamentov a zdá sa, že národné parlamenty sú hodným miestom na kontrolovanie toho, čo robí vláda v rámci legislatívneho a rozhodovacieho procesu v Európe, najmä v európskom semestri. Teraz pracujeme na niekoľkých kompromisných návrhoch eh, a tie sa, o tých sa bude hlasovať na budúci týždeň. Ich cieľom je lepšie zabezpečiť e, fungovanie našich spoloč- našho spoločného úsilia, vývoja. Budeme postupovať podľa článku 3 to je náš základ. My chceme, aby bol európsky semester demokratickejším, a aby sme to dosiahli, by bolo vhodné mať nejaké zásady hospodárskej politiky a tieto zásady by riešili nielen fiškálnu politiku, ale aj hospodárskú a sociálnu politiku, ako aj politiku trhu práce. Ide o to, že národné parlamenty by mohli takto e, dohliadať na politiky svojich vlád v rámci EÚ Chceme, aby to bolo lepšie naformulované, aby to bolo lepšie zvládnuté v internej diskusii o zásadách jednotlivých politík. Potom je tu ešte niekoľko ďalších otázok, ktoré sa týkajú úlohy parlamentu, ale to je vždy súčasťou tých všeobecných E, otázok, keď sa hovorí o vzťahu národných parlamentov a EP. Ide o to, aby sme posilnili demokratickú zodpovednosť a zviditeľnili úniu a posilnili aj našu schopnosť reagovať na e, žiadosti našich občanov. V dokumente sa zaoberáme aj ekonomickou politikou. Ostatní kolegovia sa na to veľmi zamerali my si tu myslíme, že je len správne riešiť otázku e, zbližovania našich ekonomik a e, otázku zodpovednosti našich vlád v tejto oblasti. Ale ak prejdeme z jednoduchej koordinácie fiškálnych politík a k fungovaniu v rámci rámca ktorý je motivovaný kódexom zbližovania a obsahuje niekoľko nápadov, nielen finančných a ekonomických, ale aj sociálnych a trhu práce. A tam hovoríme o skutočnom sociálnom pakte, ktorý by presvedčili občanov, že zbližovanie sa netýka len ekonomických aspektov, aspektov trhu práce, ale v hĺbšom zmysle sa týka aj kvality života občanov. Nemôžem e, momentálne tu všetko veľmi podrobne vysvetliť, ale myslím si, že takto treba postupovať, že tento spôsob je správny, keď chceme postupovať správne v našich politikách a pritom chceme, aby boli pochopiteľné, straviteľné našimi občanmi, pochopiteľné pre našich občanov. Takže musíme tiež sa pozrieť na to, kde v Lisabonskej zmluve sú nástroje, ktoré boli nedávno posilnené kancelárkou Merkelovou a ministrami obrany v Bratislave. Máme nástroje v zmluve, ktoré nám umožňujú v zahraničnej bezpečnostnej a obranej politike postupovať najmä keď ide o obranu, posilnenú spoluprácu. Zmluva nám ponúka aj množstvo užitočných nástrojov, ktoré by sa dali využiť a hodiny týkajú a musíme využiť v plnej miere potenciál Lisabonskej zmluvy je to možné, ale aj stále viac potrebné, aby sme lepšie bojovali proti terorizmu, mali jasnú bezpečnostnú politiku, aby sme mali dobré politiky pre otázku prisťahovalectva a azylu. Toto všetko sú výzvy, problémy, ktoré treba riešiť, na ktoré treba nájsť odpoveď. Ako iste viete, zmluva je ústavná zmluva a obsahuje mnoho možností, ktoré možno využiť, ale súčasne je dôležité komunikovať aj s národnými parlamentmi, pretože vás potrebujeme, aby sme postúpili v tomto procese, ktorý sa má zamerať nielen na právomoci EÚ, ale mali by sme definovať aj, ktoré právomoci chceme riešiť spoločne a mali by sme sa zaoberať, ako môžeme spolupracovať s vami, aby sme reagovali na potreby našich občanov demokratickým spôsobom, aby sme našim občanom povedali, o čom je tento proces a čo znamená. Lisabonská zmluva nám ponúka viacero nástrojov, i keď sa moc často nevyužívajú, Mohla by som hovoriť ešte dlho, je veľa tém, je mnoho naliehavých otázok, sú otázky, ktoré by mohli ísť do väčšej e, hĺbky. Práca, ktorú sme odviedli na kompromisných pozmenujúcich návrhoch, nám veľmi pomohla. Hovorili sme do veľkej hĺbky a pozerali sme sa presne na to, ako je článok formulovaný v zmluve a ako sa dá realizovať v svetle konkrétnych reforiem, ktoré sú potrebné. Ďakujem veľmi pekne. Elmar, môžeš teraz sa ty ujať slova? A potom dáme slovo národným parlamentom. Ďakujem veľmi pekne. Niekoľko doplňujúcich poznámok. V prvom rade by som rád začal e, tým, čo povedal Mario Monti, a to je sociálne trhové hospodárstvo. A čo tu musíme spraviť, v čom sa musíme zlepšiť? Musíme sa zlepšiť v hľadaní rovnováhy v ekonomickej oblasti, v sociálnej oblasti. A to sa nám podarí keď budeme e, dobrí v politike kondicionality a vykonávania, ak nebude vykonávanie, tak je veľmi ťažké sa dostať dopredu. Preto musí byť všetko v takom rozumnom pomere a Niekedy je to tak, že jedna časť parlamentu hovorí o jednej veci, druhá o druhej, neviem prečo to nie je často spolu. A aby sme dosiahli pokrok, to treba a my sa to s touto správou snažíme snažíme sa to riešiť aj z hľadiska politických zoskupení. Problém, pred ktorým stojíme, je, ako vytvoriť väzbu s našimi obyvateľmi a e, priblížiť sa k ním. Musíme riešiť veľa problémov a na to potrebujeme efektívne prostriedky a akým spôsobom by sme ich mohli použiť, kde ich nájdeme, ako sa na nich dohodneme. Tieto prostriedky by nám mohli pomôcť v procese rozhodovania e, a zbližovania sa s našimi občanmi. Myslím si, že na to potrebujeme dve veci. Poprvé, musíme vysvetliť, aké úlohy E, sa podľa nás e, majú riešiť na in, inej úrovni ako európskej, ktoré na európskej úrovni. A to treba dať do rozumného vzťahu so solidaritou. Všetci vieme, že sú úlohy, ktoré jeden štát nedokáže vyriešiť, ale Európa nemá tiež niekedy tie možnosti štruktúry na ich riešenie a z toho veľmi často dochádza k strate záujmu, k nepriateľstvu voči Európe. Keď ľudia hovoria, že mali by to riešiť, ale neriešia to, ale pritom Európe neposkytnú tieto nástroje na riešenie. A to je ten kolotoč, v ktorom sedíme a nevieme nájsť žiadne východisko. A preto len jedna vec, to sme riešili už minulé týždne a mesiace a to je ratifikácia CETY. Tu nejde teraz o to, že či je to správne alebo nesprávne a tak ďalej. Nie to chcem povedať. Ide o to, že musíme jasne povedať, že v Európskej únii e, máme z oblasti, kde je EÚ e, príslušná a kde môže konať. A vtedy Musí mať EÚ tie, e, tú legitimáciu na to, že je príslušná rozhodovať. Ak rozhodovacia úroveň bude odčlenená od legitimnej úrovne, od legitimačnej úrovne máme problém. A to sa myslím veľmi jasne ukazuje. Všeobecne sa hovorí, že toto je európska dohoda, ale z vnútropolitických dôvodov sa hovorí, že toto musia teraz riešiť národné parlamenty a tu musíme povedať, že ako sa to má robiť vlastne. To je koniec predstavenia. Musíme nájsť spôsoby, ako zapojiť do činnosti e, národné parlamenty, ale keď je kompetencia na európskej úrovni, tak potom legitimne zvolený parlament a rada musia mať právo rozhodovať o takýchto otázkach. A ak sa toto neakceptuje, tak už sa dostávame do slepej uličky a musíme hovoriť o tom, či dáme vôbec Európe takéto kompetencie. A tam musí potom vnútroštátna úroveň povedať, ako to sama vyrieši. Potom je Európa von. A tu musíme mať jasno, a to znamená aj transparentnosť voči občanom. A preto navrhujeme, e, ako to riešiť. Zoberme si Brexit. Keď sa 10 rokov niečo e, vysvetľuje ako, že Európa sú, je zlá, tak potom sa nemôžeme čudovať, že občania tomu veria. A keď sa stále v hlavných mestách o tom hovorí, že keď idú veci zle, je to Európa, keď idú veci dobre, sú to národné vlády, ale nikdy sa nepovie, čo Európa spravila dobre. A je to možné, pretože stále sa môže, preto bola tá zlá komisia, ktorá to prijala. Každý vie, že je to nezmysel a niekedy to vedie k tomu, že sa nič nedá prijať? Pretože nie je ochota prevziať zodpovednosť. Domnievame sa, e, že zjednodušenými, teda respektíve jednoduchým upravením rokovacieho poriadku rady by sa toto všetko dalo zaistiť. Zmluva e, vymenúva radu ministrov a nie rady ministrov. My si myslíme, že rada ministrov ako druhá Komora by mala eh, rokovať verejne, mala by rozhodovať verejne a mala by informovať verejne o svojich rozhodnutiach, tak ako to robí vláda, tak aby sa nikto nemohol potom schovávať v nejakej hmle. Každá vláda musí otvorene uznať, eh, taký ako aj v riadnom legislatívnom postupe, eh, svoje rozhodnutia. A potom jednotlivé odborné výbory môžu interne rokovať e, o odborných témach, tak aby vlády boli volané zodpovednosť, pretože povednosť majú a musia ju aj verejne prevzať. To je podľa mňa zásadné pre akýkoľvek ďalší pokrok e, v hľadaní riešenia. To sa týka aj európskeho semestra. A to by som mohlo uvieť ako príklad. Domnievam sa, že Mercedes už e, o tom hovorila, e, keď e, sú k dispozícii usmernenia, ktorých predpokladmi sú um, rôzne um, podmienky. Tieto usmernenia musia byť demokraticky legitímne a táto demokratická legitímnosť musí byť odobrená parlamentom a komisiou na návrh komisie. Hovoríme tu o usmerneniach, tie môžu platiť 4, 5, 6 rokov, dajme tomu. A ten zvyšok, podľa mňa, to nie je predmetom spolurozhodovania a Radia parlamentu, ale potom by sa to malo e, tiež e, zaistiť, aby bola na viacerých úrovniach e, možná kontrola, a to aj za účasti národných parlamentov, napríklad vo vzťahu k odporúčaniam konkrétnym členským štátom, nakoľko by sa ten spolurozhodovací e, druh právomocí mohol preniesť na úroveň národných parlamentov, tak aby legitímnosť, o ktorej som hovoril, bola posunutá aj na e, národné parlamenty, nielen na Európsky parlament. Musíme tieto parlamenty posilniť, e, ale aby každý mal posilnené právomoci na svojej úrovni spojené právomoci na tej istej úrovni podľa mňa spôsobujú netransparentnosť a neefektívnosť. Každý musí byť posilnený na svojej úrovni, teda na európskej, pre európske parlament, a národnej, pre národné parlamenty. Keď sa pozeráme napríklad na mechanizmus ESM, pokiaľ sú to národné peniaze, tam sa rozhoduje na národnej úrovni, v národných parlamentoch, je to právomoc jednotlivých členských štátov. Aj tu by sa to malo podľa mňa jasne oddeliť, aby sa to rozlíšilo a okrem toho Medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentami už prebiehajú poročné konferencie o zahraničnej bezpečnostnej politike. To podľa mňa funguje až prekvapivo dobre. Tam sa síce nerozhoduje, každý má právomoci na národnej úrovni tieto veci, tam sa len eh, vedú rozumné diskusie, je to komunikačný kanál, informujeme sa navzájom a tiež eh, nám to dáva možnosť kontrolovať eh, naše administratívne právomoci. Nemusíme sa navzájom um, nejako napádať, a práve naopak môžeme si byť navzájom podporou, pričom uznávame samozrejme kompetencie oboch úrovní. Myslím si, že tieto konferencie v Európskom semestri aj konferencia v kontexte článku 13 fiskálneho paktu. Myslím si, že tieto budú mať v budúcnosti tiež rovnakú alebo podobnú úlohu, tak aby sme mali zaistenú spoluprácu, ale aby sa nemiera, nemiešali rozhodovacie úrovne. Myslím si, že v tejto oblasti by sme sa mohli posunúť vďaka tomuto ďalej, aby bolo uh, jasno v pravidlách. Chcem sa poďakovať aj za vyjadrenia o reformnej schopnosti poprvé. Musíme si uzrieť, ako sa dostaneme z tejto pase. Kancelárka Merklová sa vyjadrila, že zásadné reformy Európskej únie sa podarí presadiť len, ak nebudú viazané na princípy jednomyselnosti. Vieme, že jednomyselnosť existuje a dá sa len veľmi ťažko prekonať aj keď e, tu vstupuje do hry dosť e, ťažko pochopiteľné rozhodnutie ústavného súdu v Nemecku. Tento problém sa musí vyriešiť samo Nemecko. Ja som si vedomý toho, akú úlohu má tento ústavný súd, to je potrebné o ňom hovoriť, ale musíme si uvedomiť, že jednomyselnosť je závažný problém. Napríklad Bavorsko e, zatiaľ ešte stále nepodporilo ústavu tam sa dvojtretinová e, väčšina zrušila a mimochodom argument, prečo Bavorsko od 49. nesúhlasilo, e, súhlasilo, e, je, že tvrdí, že sa tým porušuje princíp subsidiarity a tento argument sa za celé tie roky nejako nezmenil. Keď sa pozerám na diskusiu, ako sa môžeme dostať do situácie, ktorej by sa neporušovala princíp subsidiarity, pretože zmluva je predsa občianskou eh, dohodou medzinárodného práva, zároveň teda majú právomoci zaistené všetky úrovne a zároveň ústavný konvent. Kolega Vitoríny si celkom iste spomína, nás posunul o niečo ďalej. Napokon sa to však nepodarilo presadiť, aj to podľa mňa stojí zo zváženie v prípade správy Verhofstadt. By sme sa tomu mali zrejme tiež venovať, ale aj správe Bresobrok si bude musieť uzrejmiť, ako sa postavíme k doložke pasarele a tiež eh, ako to viac približiť praxi. Podľa mňa nie je veľmi vhodné zároveň trvať na tom, že eh, si vyžadujú tieto veľké rozhodnutia jednomyselnosť, zároveň naozaj um, trvať na tejto jednomyselnosti, aj keď vieme, že sú názory dosť eh, rôznorodé. Zmluva hovorí o prehlbenej spolupráci o trvalej štruktúre spolupráce. Takéto nástroje naznačujú, ako by sa malo pristupovať ku koalícii e, spojencov. Bill Cash, ktorého som to tiež videl, ktorý e, sa vyjadril k tomu, ako Británia chce teraz vystúpiť e, a doteraz blokovala mechanizmus trvalej spolupráce. Mala by sa z tohto procesu stiahnuť. Bolo by totiž férové, aby tí, ktorí chcú opustiť úniu, mali priestor eh, na prípravu odchodu, ale zároveň aby nezasahovali do platných eh, procesov, aby teraz sme neboli svedkami nejakého dvojročného trvalého veta. Myslím si, že eh, tá koalícia ochotných by mala byť otvorená všetkým a musí to byť nastavené tak, aby sa tým nevytvárali žiadne ďalšie prekážky. Tak, aby sme sa dostali k rozumnejším rozhodnutiam v prípade eura, Schengenu, tam to platí v podstate tiež. Jacques Delors to už popísal um, ako um, metódu, pri ktorej sa niektorí posúvajú vpred, niektorí eh, vzad. Myslím si, že by sme nemali podporovať e, vytváranie žiadnych ďalších pracovných e, skupín, e, nejakých uzavretých kruhov, ktoré iba zvyšujú komplikovanosť, zložitosť rozhodovacieho procesu ehm, či vytvárať nejaké hranice medzi eurozónou a krajinami mimo eurozóny. Myslím si, že to by nebolo nejako prínosné. Nemôžeme totiž neustále vytvárať nové štruktúry, administratívu. Musíme sa naopak e, snažiť hľadať otvorené spôsoby riešenia. Myslím si, že zásada európskej jednoty a síce rovnosť všetkých členov bez ohľadu na to, či sú veľkí, malí, bohatí, chudobní, musí byť zaručená aj v budúcnosti, ak chceme, aby to fungovalo. A som presvedčený, že máme k tomu všetky predpoklady. Ešte posledná poznámka. To, čo povedal Mario Monti v súvislosti s referendum, Myslím si, že môžem povedať, že v posledných dvoch rokoch som sa stal veľmi prísnym oponentom referent. A teraz sa pozerám napríklad na ústavu Nemecka, ktorá do veľkej miery pochádza ešte z Weimarskej republiky. Ehm, o, ocovia a tejto našej ústavy e, zažili zlyhanie, pád Štvrtej republiky začiatkom 30. rokov, koncom 20. rokov sa vtedy um, používalo referendum na zničenie demokratickej a autority inštitúcií krajiny. A keď dnes vidím, z akých dôvod sa um, vyhlasujú referenda a ako obyvatelia na to reagujú, teda nereagujú na tému, ale na niečo úplne iné. Teraz sa plánuje referendum v Taliansku tam sa nerozhodne o tom, či je to správna či nesprávna otázka, ale sa rozhodne o tom, či sa eh, obyvateľom páči renci alebo nepáči. Toto je rozhodujúce kritérium, ktoré podľa mňa nie je príliš prínosné. Podľa mňa referendum je buď spôsob demokrat- zrušenia demokratickej legitimity alebo prejav zbabelosti politicky zodpovedných eh, prejav zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Myslím si, že by sme nemali pripustiť, aby sa prostredníctvom referend vlády schovávali eh, za nejakú zastierku, aby neboli ochotné postaviť sa za svoje rozhodnutia. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Máme 9 rečníkov prihlásených do diskusie. Myslím, že vám dám maximálne 5 minút dispozícii, o čo stručnejšie, o to lepšie. E, reagujte, prosím, tiež na vyjadrenia našich štyroch panelistov. Ak budú nejaké ďalšie žiadosti o slovo, prispôsobíme potom rečnícky čas. O 2 či 3 minúty však uzavrieme zoznam rečníkov, teda už nemáte veľa času a chcete hlásiť ešte do diskusie. Začala by som Gáborom Štautom z Maďarska, nech sa páči. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák! Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Myslím, že všetci sa zhodneme na tom, že Európska únia je v kríze. Ale mali by sme tiež preskúmať, aké sú príčiny tejto krízy, čo nás dostalo do tejto situácie, Vidíme, že inštitúcie Európskej únie sa už nesprávajú tak, ako by mm, očakávali občania. A priepas medzi občanmi a inštitúciami je čoraz e, väčšia. A práve preto majú občania možno pocit, že to, čo sa deje, nie je celkom v ich záujme. Musíme preto položiť otázku, kto nesie zodpovednosť za e, tento vývoj situácie. Ak je odpovedou na túto otázku to, že občania by mali byť vinní za túto situáciu, že oni sú zodpovední za to, čo si myslia, ako vyhodnocujú situáciu, to je podľa mňa nedemokratický postoj, pretože ľud má predsa suverénne právo rozhodovať sa o e, svojom zastúpení. Ak budeme pred týmto zatvárať oči, tak sa skôr alebo neskôr držíme toho, že sa Európska únia rozpadne. Európska únia a parlamenty by mohli prijať e, rozhodnutia, ktoré by primali občanov pocitu, že to, čo sa deje, je v ich záujme. Niektorí hovoria, že je potrebná prehlbená integrácia, že to je riešenie. Myslím si, že ten, kto si to myslí, tak spôsobí postupom času rozpad Európskej únie. Už viacerí rečníci navrhli e, rôzne riešenia, napríklad systém žltej karty, ale v praxi to nefunguje. V smernici o vysielaní pracovníkov 11 krajín, 11 parlamentov nestačilo na to, aby komisia zmenila svoj postoj. Takže stanoviska národných parlamentov boli tým pádom úplne e, ignorované. Rozhodne by sme nemali vytvoriť nejaké spojené štáty európske. Ak by však toto bol zámer, tak by sme na to museli vypracovať nové zmluvy. V aktuálne platných zmluvách však nemáme mandát na to, aby sme vytvorili nejakú federálnu štruktúru. A musíme preto vychádzať z aktuálne platných zmluv. Musíme vychádzať z toho, čo nám zmluvy umožňujú. Komisia naďalej je, má za úlohu e, strážiť dodržovanie zmluv v Maďarsku. Napríklad v migračnej kríze sme boli svetkami útokov na Maďarsko iba preto, že sa Maďarsko snažilo dodržiavať pravidla Schengenu a chrániť šengenské hranice. Útočili na nás štáty, ktoré same porušovali európske právo. Ani toto nevyvolá dojem, že Európska komisia je naozaj strážkyňou zmluv. Ďalej, lobbysti zdá sa majú čoraz väčší vplyv odbornej literatúre, sa hovorí o Európskej únii ako o fóre lobbystov. ako o štruktúre, e, ktorá nepodľa žiadnej regulácii. E, často komisári prechádzajú do nadnárodných e, spoločností a to aj v priebehu Um, pôsobenia vo funkcii, to by sa malo v ich mandáte upra- upraviť. Ak dovolíte, mal by som aj otázku. Myslím si, že keď sa pozrieme na Švajčiarsko, nikto by si zrejme netrúfal povedať, že Švajčiarsko nie je demokratickou krajinou, bo Švajčiarsku je nastavený systém tak, že kompetencie sa posúvajú z dola nahor a úplne na najvyššej úrovni, na úrovni spolku sa riešia len také úlohy, ktoré sa nedajú riešiť na úrovni kantónov, teda na nižšej regionálnej úrovni. Tak, aby žiadny kantón nebol pod tlakom nejakého ďalšieho kantónu. Možno by sme si mohli zobrať príklad zo Švajčiarska, z takého konfederačného modelu, kde by nikto nemal eh, pocit, že je utlačený iným. Ďakujeme pekne. Máme teda teraz 12 prihlásených do e, diskusie. Prosím maximálne 4 minúty na každého rečníka. Pán Ištván Holík, tiež z Maďarska. Ďakujem. Pani predsednička. Myslím, že sa zhodneme na tom, že v posledných rokoch sa vyvinula situácia v Európskej únii, ktorá si vyžaduje, aby sme zmenili so fungovania Európskej únie, alebo aby sme ho aspoň prehodnotili. Vidíme, že občania už nemali dôveru v Európsku úniu, v európske inštitúcie. To, čo sa začalo v Bratislave, to chceme oceniť, pretože si myslíme, že je nevyhnutné, aby sme otvorene, úprimne pozreli na to, kde došlo ku konfliktom, neúspechom. Pán Vitorino sa vyjadril, že poprvýkrát by sa mohlo stať, že z tejto krízy Európska únia nevzíde ako e, silnejšia, práve naopak, že ju to môže výrazne ohroziť. Brexit podľa mňa je už e, prvým dôkazom toho, že sa naozaj uberáme týmto smerom. Otázka znie, ako posilniť úniu tak, aby bola priateľná pre všetky členské štáty. Náš postoj je taký, že naďalej veríme v Európu, ale Nechceme sa odvracať e, chrbtom, nechceme si strkať hlavu do piesku, e, chceme hľadať praktické riešenia. Nesmieme podliehať e, nejakým ideológiám. Musíme sa snažiť hľadať skutočné riešenia problémov myslím si, že text pána Broka a pani Breso už ukazuje isté náznaky takéhoto smerovania. Sú tam totiž e, veľmi podnetné návrhy, ktoré sa podľa mňa stavajú veľmi pragmaticky tejto problematike. Napriek tomu však je treba povedať, že v súčasnosti v Európskej únii dominujú dva prístupy k fungovaniu únie. Poprvé, federalistický e, prístup a po druhé, euroskeptický prístup. Vidíme, že eh, podliehame ešte stále starým reflexom. Eh, keď eh, dochádza k problémom, máme automatický pocit, že by sme mali prehlbať integráciu. Ale my si myslíme, že okrem týchto dvoch riešení prístupov existuje aj tretí spôsob, a síce sústrediť sa na problémy, snažiť sa analyzovať ich pragmaticky a snažiť sa hľadať riešenia. A tiež musíme mať odvahu povedať otvorenie, mm, ak vidíme, že integrácia nefunguje. Napríklad e, v prípade paktu stability rastu sme sa dostali do situácie, keď dôveryhodnosť tohto paktu je v podstate na nulovej úrovni a krajiny, ktoré nie sú súčasťou eurozóny, ako napríklad Maďarsko, Tu by sa malo dokázať, či tieto krajiny môžeme volať na zodpovednosť, ak napríklad krajiny ako Maďarsko majú nejaké výhrady k euru. Vidíme, že členské štáty, ktoré boli prijaté do eurozóny, niektoré e, a nesplňali e, kritéria všetci sa tvárili, um, ako keby pre nich tieto pravidlá neplatili. A vidíme, že to malo za následok, že eurozóna v súčasnosti je v najrozsiahlejšej kríze, také kedy bola. A tiež nevidíme uh, žiadne východisko z tejto krízy. A migračná kríza tiež uh, ukázala, že uh, sú uh, výzvy, na ktoré neexistujú nejaké rýchle riešenia na európskej úrovni. Ešte veľmi stručne, ak dovolíte, by som predniesol naše návrhy riešení. Myslíme si, že Európa eh, musí ukazovať eh, aj úspešné riešenia. Musíme sa snažiť pragmaticky hľadať eh, tieto riešenia spoločne, ale to sa bude vyžadovať spoločný pragmatický prístup. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Prosím, nehovorte dlhšie než 4 minúty. Teraz za Európsky parlament Barbara Spinelli. 4 minúty, nech sa páči. Grazie. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade vítam pána profesora Montyho, pána profesora Vitorína a chcem poďakovať za vaše prednášky. Tá, toto slovo polikríza, čiže mnohé krízy sa nie úplne hodí na to, čo tu máme. Skôr treba hovoriť o nejakom zlyhaní. Riziko je podľa mňa následujúce. Treba reagovať na veľkú krízu, krízu dôvery občanov, ale stále majúc k dispozícii tie isté politické riešenia. E, spomínal sa tu ten citát Marie Antoinette. Je tu veľké odmietanie EÚ a naopak EÚ ponúka stále iba tie isté riešenia. je skutočne príkladné, ak poviem, že ak vezmeme Únii legitimitu a možnosti, tak je to výsledok krízy, ktorá tu bola už predtým tento myšmaš národných parlamentov, Európskeho parlamentu, to sa dá odvodiť od kríze e, dôvery, krízy dôvery, ktorá tu už bola v minulosti. Takže, aby sme mali nejakú rozumnú Európu, ako spomínal pán Monty, ide o demokraciu. Ide o reakciu na chýbajúcu dôveru v sil, so silnými demokratickými štruktúrami, napríklad pokiaľ ide o vlastné zdroje. Na výsledok tejto správy sa teším už teraz. Vlastné správy sú naozaj veľmi dôležité pre tieto nové funkcie EÚ. To, okrem toho je dôležité vyznúť transparentnosť pri správovaní prostriedkov Nemyslím si, že referendá sú udržateľné. Keď sa napríklad, keď si myslíme na Weimarskú republiku, tak Uh, to nie je ten smer demokratizácie, ktorým sme chceli ísť. Čiže potrebná je hospodárska no, konvergencia a sú potrebné presné sociálne parametre tie treba stanoviť. A otázka kompetencií, v prípade reforiem, to sa týka aj CETY, dohovoru CETA. To, čo sa momentálne deje, je, že Európska správa, governance, jednoducho mnohé riešenia posúva národným vládam. Aspoň taký dojem vyvstáva. A tým sa dostávame aj k záveru. Posledný bod k zmluve samotnej. A v plánoch buď teda pokračovať v tej zmluve, alebo vypracovať novú zmluvu. Zmluva, ktorá má ambíciu byť ústavnou, nie je určená na to, aby sa rýchlo realizovali politické opatrenia. To nie je úlohou ústavy. Úloha, e, ústava musí stanoviť, ako bude organizovaný štát, e, ako sú vyrovnané zložky moci v štáte, aby sme mali rovnováhu. A podľa môjho názoru ide aj o priamu demokraciu, ktorá do toho vchádza. Občania cítia túto potrebu a viem, že sú tu určité rizika, ale ja si myslím, že toto je cesta, po ktorej by sme mohli ísť ďalej. Kolegovia, keďže nemáme možnosť vypnúť vaše mikrofóny, prosím rešpektujte čas, pretože nebudeme mať potom čas na všetkých. Pán Sebel kaž, 4 eh, minúty. Ďakujem pekne. Som, mrzí ma, že tu nie je Guy Verhofstadt, ja som sa rád s ním pustil do diskusie o jeho návrhoch. Chcel by som povedať, keďže som bol v Bratislave mnohokrát za posledných niekoľko mesiacov a sledoval som tú európsku problematiku a kampaňoval som v Británii za vystúpenie z únie. Jediný dôvod, prečo som vlastne dospel k tomuto záveru a mnohí ľudia súhlasili, že je to problém vzájomnej dôvery, to je zlyhanie demokracie Európy to je v jadre tohto všetkého. Sú tam mnohé dôvody a viaceré dôvody sa uvádzajú, ale tie technologické dosky Európy sa naozaj hýbu veľmi e, e, stabilne, nesprávnym smerom z pohľadu stability. Ale musím povedať, že v roku 1945 až do roku 1956 E, vznikla túžba, ktorú som ja chápal. Môj otec bol zabitý vo vojne. Ja som videl, čo sa dialo. Ja som sa narodil v roku 1940, 10. mája. Asi si viete mnohí spomenú, čo to znamená. Ale to, že by Európa bola stabilná podľa týchto nových uh, dohod, ja som hlásala v 75. za, ale ukázalo sa mi, keď som sa stal členom tohto výboru v roku 1984, výboru pre európske záležitosti, keď som sa dostal, e, teda keď som sa stal poslancom, e, že to vlastne vytvára nestabilitu, nestabilitu. A ak to tak môžem povedať e, tomuto publiku, to s tým sa treba vysporiadať. Je tu kríza a možno bude v Taliansku ďalšia a je to proste o tom, že tá kríza tu e, bola, že ukazuje sa vo Francúzsku, v Nemecku, pokiaľ ide o tú krízu s utečencami a vlastne ja vidím to, že tá, treba vyriešiť tú konečnú otázku demokracie, že či má schopnosť sa reformovať a či je možné si vo všeobecných voľbách slobodne vybrať. Ale, a nesúhlasím s Elmarom, a to určite pochopí, keď hovorí, že uh, referendum je e, činom zbavilosti. Ja si myslím, že to činom odvahy, pretože je to to, že sa postavíte tým elitám a pozriete sa na ľudí a tú realitu, ktorá tu je. Keď vidíte obrovskú nezamestnanosť mladých, keď vidíte ten sever proti juhu, keď vidíte tie tektonické dosky, ktoré sa hýbu e, a vidieť tú nestabilitu, tak nie je prekvapivé, že ľudia hlasujú tak, ako hlasujú a budú tak aj naďalej hlasovať. Čo sa týka Brexitu, uh, ešte by som toto chcel rád povedať. Brexit funguje veľmi dobre. Dnes nenastal žiadny Armagedon. Minulý rok Národný štatistický úrad ukázal, že investície rastú, export rastie, nezamestnanosť klesá, eh, eh, index na burze rastie. Eh, sa žiadny Armageddon. Nissan, Jaguar, JSK, eh, Google, Facebook, dokonca britská asociácia bank, boli si veľmi konštruktívni. Takže eh, je tu dobrá budúcnosť mimo toho, čo sa stalo nedemokratickou, nefunkčnou a zlyhávajúcou Európskou úniou, ktorá nedostála očakávaniam tých, ktorí v roku 1975 eh, hlasovali za eh, členstvo v EÚ. Keď toto ľudia nevidia na základe faktov, tak ma to naozaj veľmi mrzí, pretože smerujete k niečomu, čo bude o mnoho horšie než kríza. Ďakujem pekne. Uh, Ďakujem pekne. Sima Malotra uh, z Británie, tiež uh, dolná snemovňa. Ďakujem, pani predsednička. Ja chcem poďakovať všetkým predrečníkom za ich vystúpenia. Som veľmi rada, že uh, tu dnes môžem byť ako poslankyňa nového špeciálneho výboru v našej dolnej snemovni Um, um, ktorý sa zaoberá uh, vlastne vystúpením z Európskej únie. Ja som uh, poslankyňa za lejbristickú stranu a donedávna som bola v číslo 2 v týme pre ekonomiku lejbristickej strany a uh, asi vám nápadne, že pán, e, teda, že so Sirom Williamom z mnohých, mnohých veciach nesúhlasím. Ja som e, kampaňovala za zaotrovanie v EÚ, nie preto, že by som bola presvedčená, že EÚ je dokonalá a e, je nám jasné, že komplexné politické štruktúry vždy sa budú musieť vyvíjať, ale preto, že si myslím, že sme viac prosperovali v dôsledku nášho členstva v Európskej únii a som presvedčená, že Európska únia je najlepším mierovým procesom, ktorý svet kedy videl. A takisto si myslím, že naša debata bola dosť komplikovaná. Nie každý plne pochopil, e, o čo išlo. Ja tiež však e, vidím to, že spôsob, akým sa viedla rozpráva, ten pocit, ktorý ľudia majú, a síce, že nemali dosť informácií, alebo že to nedostatočne chápali, e, čo je to vlastne Európska únia, aký má dopad naše členstvo na ich e, mier, prosperitu, bezpečnosť, to bolo vlastne tou hybnou silou pre ľudí, ktorí hlasovali za odchod. Je ľahšie hlasovať za odchod z niečoho, čo vidíte ako zdroj problémov, než zdroj riešení e, tých víziev, pre ktorými sa v živote ocitáte, alebo pre ktorými sa ocitá vaša krajina, e, alebo mm, pred veľkými rozhodnotiami, ktoré musí krajina riešiť e, takže som presvedčená, že všetky tie diskusie, ktoré dnes prebiehajú a budú určite pokračovať, aby sa určili tie úlohy zodpovednosti, právomoci, rovnováha. To sú všetko dôležité aj pre nás v Svenom kráľovstve mm, diskusie, avšak tá diskusia je o tom, aký bude náš budúci vzťah s Európskou úniou a podľa mňa a podľa mnohých ďalších Veľmi eh, by to mal byť vzťah založený na rešpekte, pozitívny vzťah. Ste ešte stále našimi spojencami aj v našom spoločnom záujme, aby sme mali pozitívny vzťah. Hovorím to preto, že aj v našich eh, obciach prebiehajú eh, diskusia. Ja s mnohými svojimi voličmi sa rozprávam a ľudia majú obavy. Nie je to až také rúžové, ale mm, to má svoje dve strany. Ja na to posúdenie z minulého týždňa. Mám trošku iný názor, je tam pokles produktivity, je tam neistota okolo investícií. Mladí ľudia hovoria, že nemajú pocit, že by sa dostávali na pracovné miesta, ktoré im v minulosti neboli otvorené. Ale diskusia, vyšetrovanie, rozprava Mm, tí, ktorí boli za odchod a tí, ktorí boli za zotrvanie, musia spolupracovať. My to musíme zvládnuť ako krajina, ako národ spoločne, ako sa posunieme dopredu, aby sme boli prosperujúcou krajinou. Momentálne to naše šetrenie, ktoré máme v našom výbore, je šetrenie vlastne, e, alebo vyšetrenie cieľov e, rokovania vlády, aké by mali byť naše cieľa, ako vnímame rizika, príležitosti. A takisto si myslím, že je veľmi dôležitá rozpráva, ktorá sa tu ukazuje, že ako zabezpečíme, aby to bolo v, roz, v záujme tých, ktorí ostávajú Európskej únie, ako aj e, Británie, ako vnímame e, e, potrebu nejakých prechodných opatrení, ako budú vyzerať. Je to veľmi komplikované a na záver som chcela ešte povedať, že je dôležité pochopiť celú tú škálu názorov, ktoré ešte stále v Británii sú, komplexnosť rozpravy, ktorá sa posúva vpred, ale takisto musíme to možno rozšíriť aj na to, či by sa dala reformovať sloboda pohybu ľudí, aby tam bola väčšia kontrola, flexibilita a či sa to vôbec môže mm, zohľadňovať ako niečo, čím by sa, ako, kde by sa Európska únia mohla spoločne posunúť dopredu. Ďakujem. Ďakujem, Kažimir Sojedovský. Ďakujem, pani eh, predsednička, kolegyňa, kolegovia môžem súhlasiť. Zmena zmluvy nie je nevyhnutná ani potrebná. Hovorí sa tu o dôvere. Môžem súhlasiť. Ale nejde len o dôveru medzi štátmi, ide aj o dôveru medzi inštitúciami EÚ a štátmi. Európa môže vytvoriť novú rovnováhu. Na jednej strane je tu euroskepsa, na druhej strane centralizmus. A ja by som sa rád vyjadril za ten pragmatický variant. Ja som tiež skeptický, čo sa týka návrhov z našej strany. Mm, že by teda rada mala dostať nejaké nové spôsoby fungovania. Každý by sa mal sám rozhodnúť, ako chce. Každá inštitúcia by sa mala sama rozhodnúť, ako chce fungovať. Tam sú zastúpené vlády. No a e, rečníci sa venovali aj otázkam inovácií vo viacerých oblastiach, síce v troch. Najprv pozitívny vzťah medzi sebou, potom aj stabilita financí, vlastných financí. Aj to je problém. A potom otázka eh, slobodného jednotného trhu. Aj tu sa teda odvolávam na zmluvy. A po tretie, transparentnosť. Naozaj by sme to mali brať vážne, aj čo sa týka správy pána Gigolda. Takže ešte raz k tým zmluvám. Nedá sa mať e, od samého začiatku nejaké výhrady voči tomuto e, konaniu, či už ide o, otázku kvalifikovanej väčšiny, referent, jednoducho v otázkach legitimity Európskej únie. Nedá sa obchádzať vôľa ľudí a národov. Ďakujem pekne. Ďakujem pani predsednička, ďakujem všetkým rečníkom, ktorí vystúpili. Myslím, že tieto úvahy k, v tomto čase sú absolútne nevyhnutné. Je to úloha, ktorá je veľmi dôležitá. Treba ju pochopiť, ako zvládnuť túto krízu, ktorá sa týka všetkých krajín. Myslím, že tak ako to povedal aj pán Monty, že okrem teda tej možnosti diskutovať o zmene inštitúcií, že treba sa ujať nejakej témy, ktorá je v súvislosti s politikou. A síce je to kultúra. A to sa týka všetkých krajín. Úloha, ktorú má politika vo vzťahu ku kríze, ktorú prežívame, je e, veľmi dôležitá. Takže keď si sami hovoríme, že musíme podporiť, posilniť inštitúcie, takto pribrzíme krízu, kríza sa netýka len Európskej únie, to by bolo predsa iluzórne. Takže naozaj treba kultúrnu politickú revolúciu, mm, novú otázku k zmyslu, na čom sa dohodneme ako Európa. To je podľa mňa nesmierne dôležité, pretože to referendum, ktoré spomínal aj pán e, Brok v Taliansku, mnohí Taliani uh, stoja pred dôležitými, dôležitými úvahami. Otázka vlády a vládnutelnosť, alebo možnosti vládnuť. Môžeme vychádzať z toho, že teda je tu možnosť zasiahnuť, ak hm, nesúhlasíme. A potom eh, teda vláda, to znamená, že musí to byť politika ktorá prevezme zodpovednosť aj vo vzťahu k tým e, rozhodnutiam, ktoré príjma. Čiže ja by som e, bol za to, aby tu boli, teda aby to bola otázka vlád a aby sa vynechala otázka e, schopnosti vládnuť alebo možnosti vládnuť. V prípade CETA ratifikácie Tiež e, sme riešili otázku národných parlamentov a ich e, úlohy. Sú tu silné vplyvy na politickú a hospodárskú situáciu v jednotlivých štátoch a myslím si, že zo strany členských štátov by tu mala byť e, možnosť aktívne sa podielať. To je nesmierne dôležité a aj zaručiť, že tá dôvera zostane zachovaná. Nejde len o to, aby tu boli väčšiny, aby tam bolo dosť vlád, e, do, dosť teda hlasov na, na vládnutie, ale myslím, že treba zvládnuť to, čo sa stalo za posled, čo sme videli v posledných voľbách, teda sú tu určité naťávania, boj proti establishmentu, pretože ľudia občania neveria na možnosť e, príjmania rozhodnutí. Článok 38 ústavy stanovuje, že keď nie je dosť účastníkov, aby sa o niečo hlasovalo, tak bude referendum. Myslím, že tak je to správne. Ďakujem. Kolegovia, naozaj skráte svoje prijavy. Teraz pán Dujca Čabeles. Ďakujem, pani predsedajúca. Milí priatelia, kto, vás, kto zmení EÚ? Brusel alebo členské štáty? Komu patrí európsky projekt? Kto ho vlastní? Toto sú tie zásadné otázky ale nevieme na ne odpoveď a ešte niečo nepoznáme, ale musíme pokračovať v úsilí. Chcel by som povedať niekoľko poznámok na adresu správy, ktorú predkladajú ktorú predkladá môj milý priateľ Elmar a vážení kolegovia. Sú, hovorí sa tu o viacrychlostnej Európe alebo skôr o žiadnej Európe. Kto si prečítal túto správu, môže povedať, že opatrenia navrhnuté v správe neverú k inštitucionálnemu zlepšeniu EÚ, ale k jej zrušeniu centralizácia, viac e, právomoci orgánom EÚ, jednomyseľné rozhodovanie sú provokačné návrhy, ktoré sa už ukázali ako deštruktívne Spomeňme si na nedávnu minulosť, tesne pred Brexitom. A vtedy sa hovorilo o prehlbení obranej únii, o revidovanom volebnom európskom pláne. To vyvolalo hnev Británii. Možno je to retorická otázka, ale možno niekto má aj odpoveď, prečo takéto sú tu, prečo Brusel prichádza s takýmito centrifugálnymi odstrediemi návrhmi Takže je to v čase, keď e, rozpad rastie, alebo snahy rozpad rastú a dávame tomu e, ešte palivo e, dať viacej právomoci nadnárodným inštitúciám a nemeniť, nemeniť zmluvy. To nie je úprimné. Myslím si, že by sme si mali pozrieť rôzne scenáre vývoju, vývoja EÚ, hovoriť o za a proti. Objektívne faktory ukazujú, že občania EÚ chcú, aby ich viacej počúvali. Niektorí to chcú e, utajiť, ale pravdou je to, že národné štáty zostávajú zárukou demokracie, pretože je to jediný legitímny suverén. Preto to, ako to zmeniť je dosiahnutie dohody s členskými štátmi. Všetky rozhodnutia musí byť schválené jednomyselne a nie kvalifikovanou väčšinou. Máme prax rozhodovania eh, vo Rade pre zahraničné veci. Veľmi ťažko sa dosahuje jednomyselnosť, ale preto sú tu politici, Väčšinové hlasovanie vedie k nepokojom. Ak sa bojíte riešiť inštitucionálnu patovú situáciu, tak členské štáty pôjdu vpred a budeme takto dláždiť cestu k viacerým exitom. Ďakujem. A teraz pani Maria Triantafim, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Milí kolegovia, stojíme pred najväčšou utečeneckou krízou, najväčším pohybom ľudí po druhej svetove, od druhej svetovej vojny. A táto kríza preveruje, skúša Európsku úniu a vidíme, že EÚ nebola pripravená zvládnuť túto krízu, nereaguje efektívne. Vidíme viacero členských štátov, ktorí sú otrokmi dlhu. Dlh sa používa na kontrolu ľudí. Vidíme, že je tu stále menej a menej práce. Vidíme tu ukladanie opatrení cez pakt stability ale tieto opatrenia nefungujú a vedú ešte k väčšiemu deficitu a chudobe, úsporám. Je to taký začarovaný kruh. Treba zmeniť kurz. Treba, aby sme všetci spoločne prišli s novými ideálmi postavených na spoločných ideáloch spravodlivosti, rovnosti, ľudských práv, sociálnych práv, sociálnej súdržnosti a rešpektovanie rozdielnosti E, potrebujeme novú zmluvu, nový kontrakt a kolektívne iniciatívy. To ľudia čakajú. Potrebujeme redistribúciu opatrenia v oblasti životného prostredia. Musíme za musíme vyriešiť utečeneckú krízu cez hospodárstvo vydali tú pohostinnosť, ale nielen tak, ale aj tým, že budeme presadzovať e, mier v iných regiónoch, napríklad v Sýrii, budeme konať na tých, pracovať na tých dôvodoch, ktoré spôsobujú toky utečencov. Musíme zastaviť vojny, ktoré vyvolali tieto, toto prúdenie. Musíme vyriešiť problém Cypru. Už je nepriateľné, aby aby sa akceptoval status quo e, na Cypre. A tu existuje mnoho takýchto e, iniciatív. Aj náš premiér prichádza s iniciatívami. To by mohlo byť základom nových politík, odvážnych politík, ktoré potrebujeme a to by mohla byť cesta, ako znovu získať dôveru našich občanov. Spomenula by som niektoré takéto politiky. Európsky strategický investičný fond by mal zdvojnásobiť svoje miesta. Potrebujeme bojovať s nezamestnanosťou v krajinách, kde je veľmi vysoká. Potrebujeme e, zmeniť e, sociálny kompakt, sociálne dohody. Potrebujeme mať pri utečencoch komplexný európsky systém e, azylového konania. Musíme už implementovať rozhodnutia, ktoré prijala Rada o relokácii a musíme sa aj zamerať na riešenie príčin takejto migrácie. Musíme zlepšiť zvýšiť spoluprácu s tretimi štátmi v stredozem, oblasti Stredozemného mora. Potom ide, je tu otázka e, transparentnosti. E, treba na tom pracovať. Nemôžeme brať veci ako isté. Musíme pracovať na tom, pretože ľudia cítia, že a jediné opatrenie, uznesenie môže vytvoriť spoločnú politiku a to sú opatrenia, ktoré potrebujeme. Ďakujem. A teraz pán Šimanšinkovský za Polsko. Ďakujem veľmi pekne, pani e, predsedajúca. So záujmom som si vypočul to, čo hovoril spravodajca. A povedal by som nasledujúcu vec. Všetci tu musíme zdieľať tú predstavu, že nestačí počúvať sa navzájom, musíme počúvať občanov, musíme počúvať ľudí. Počuli sme tu mnohých rečníkov, ktorí hovoria o väčšej integrácii. A ja chcem e, veriť tomu, čo mám povedať. Mám povedať ľuďom, že sa milia, pretože ľudia v Polsku nie sú za väčšiu integráciu Európskej únie. Myslím si, že to nie je len otázka Polska, je veľa členských štátov, kde ľudia chcú silnú EÚ, ktorá sa vyrovná s problémami, pre ktorými stojíme a chceme mať na to a zvýšenú e, bezpečnosť, ale nechcú väčšiu integráciu. Prvý signál sme počuli v roku 2005. Pamätáte sa na referendum o Európskej ústave? Nemyslím si, že elity Európy si dobre vysvetlili toto posolstvo. Ja si, nemysl- ja si myslím, že ľudia nepochopili, že občania stratili chuť väč- e, do väčšej integrácie a teraz sú tu členské štáty, ktoré chcú pokračovať v integrácii ale ľudia ju nechcú. To nie je, že nechceme Európu alebo nechceme mať e, silnejšiu Európu. Naozaj chceme, chceme silnejšiu Európu zvrchovaných štátov. A súhlasím s Elmarom o tom, že treba mať jasné rozdelenie kompetencií. pokiaľ ide o Európsku komisiu a radu, neviem. Európska komisia robí chyby samozrejme, podceňuje význam člen, parlamentov členských štátov. Zoberme si smernicu o vysielaní e, zamestnancov, žltú kartu Existujú jasné legislatívne postupy a vidíme, že komisia porušuje tieto pravidlá. a nesle, nekoná podľa správneho legislatívneho postupu. Pán Brok hovoril o e, Nemecku a o tom, že v roku 1993, keď sa prijímala Maastrichtská zmluva, tak členské štáty o tom rozhodovali. A v, na záver by som chcel povedať, že budovanie tejto únie je náročná práca, to, súvis- to je také isté, ako chcete urobiť niečo, urobiť dobré jedlo. Tam musíte dobre zladiť chute, nesmie to byť prislané, prikyslé. Proste tie všetky detaily musia sedieť. Ďakujem veľmi pekne, hovorí ďalší rečník. Je to veľmi zaujímavé, a čo tu hovoríme, aká je legitimita EÚ a je to veľmi zaujímavé, čo sa tu deje a čo môžeme urobiť e, v krátkodobo a dlhodobo. Z krátkodobého hľadiska je veľmi dôležité, aby sme zobrali demokraciu a transparentnosť veľmi vážne. Keď si pozrieme, ako postupuje rada, môže tak konať, lebo chýba transparentnosť, je veľmi dôležité, aby sme, tomu takto, aby sme to riešili. A mňa prekvapuje, keď pán Monty hovorí o tom, že treba ratifikovať a niektoré veci a nehovorí o tom, čo sa riešilo v parlamente. Keď sa nespolupracuje, vznikajú konflikty a preto je dôležité, mimoriadne dôležité, aby sme mali referendá a brali ich veľmi vážne, keď chýba tu na táto verifikácia v parlamente. Musíme sa navzájom počúvať Videli sme problém pri ratifikácii s CETou pred niekoľkými týždňami a potom tu bol jeden maličký regionálny parlament, ktorý bojoval proti celej komisii. To nebol veľmi pekný obraz, ale je to fajn, že sa Belgičania postavili proti inštitúciám. Musíme brať takéto hlasovanie veľmi vážne všade. To bolo naozaj stručné, ďakujem. Pán Jonas Gunnarsson je posledným rečníkom. Ďakujem pekne. Pani predsednička, v prvom rade chcem skonštatovať, že to, čo pán Elmar Brok, že musíme sa dohodnúť na tom, čo má robiť EÚ a e, teda členské štáty sa musia dohodnúť na tom, čo majú robiť členské štáty, národné štáty. Žiaľ, vidíme, že to nie úplne funguje a myslím si, že tu je ten problém. Teda nedostatok solidarity, ktorého sme svetkom medzi členmi v EÚ. To vlastne e, spôsobuje tú nedôveru, nedôveru voči EÚ. Nie je to či už e, to, ako fungujú inštitúcie, či fungujú takým spôsobom, či iným spôsobom. Určite je dôležité e, aby e, sa aby fungovali tieto inštitúcie, aby parlament, komisia, rada fungovali, ale v podstate ten problém je v tom, že to, čo sa tu rozhodne, to sa nerealizuje. Príklad, migračná kríza. To je niečo, čo je výzivou pre dôveru v úniu tu niektoré národné parlamenty majú svoju veľkú zodpovednosť e, e, a musia žiadať zodpovednosť aj od e, vlád v hlavných mestách. No a túto úlohu musíme brať vážne, ak, ak má tento systém skutočne fungovať. Nie je možné, aby sme <laughs> sa hrdili tým, že nie sme solidárni. A nevyriešime to tým, že sa zmení zmluva alebo niečo iné, pretože naozaj ide o dôvodu medzi nami a tak ako tu sedíme za stolom, e, tak jednoducho, ak tá dôvera tu nie je, tak systém nebude fungovať. E, Prosím som Lisabonskej zmluvy sme pred šiestimi dosta- rokmi dostali nástroj v parlamentoch, aby sme vlastne robili legislatívu tej skúške subsidiarity Eh, žiaľ, vidím to tak, že mm, sme sa toho až tak nezhostili ako národné parlamenty tejto úlohy. Len um, veľmi málo parlamentov naozaj robí túto skúšku solidarity pri všetkých tých návrhoch, ktoré sú predkladané. A to je uh, na, nešťastie, pretože takto by sme mali vlastne posilniť náš vplyv uh, a našu moc v tomto systéme. Ak si svoju vlastnú úlohu neberieme vážne, tak to jednoducho celé nebude fungovať a nemôžeme to potom od ničoho iného ani odlišovať. Takže uh, podstate sa chcem obrátiť na svojich kolegov, kolegov v národných parlamentoch. Berte túto úlohu vážne, e, snažte sa vo svojom parlamente e, brať na zodpovednosť svoju vládu, svoje vlády, pretože ak táto e, vláda nie je takto braná na zodpovednosť, tak ten systém nebude fungovať. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne a teraz by som sa obrátila na našich členov panelu a poprosila by som pána profesora Montyho o prvé reakcie a potom Mercedes a potom Elmar. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Len jedna vec, čo chcem povedať. To bude moja hlavná reakcia na túto debatu. Je jasné a vieme to, vieme, že Európa ako celok je vo veľmi kritickej situácii je zaujímavé počuť a vidieť, ako veľa ľudí má tú tendenciu pripísať veľké znefunkčnenie Európy Európskej únii. A samozrejme, že zdôrazňujeme význam demokracie a význam toho, ako počúvať občanov, a ak som vyvolal dojem, že mi na tom nezáleží, tak sa opravujem. Ale je to tak, ako keby sme dali všetko to, čo nefunguje v Európe, eh, na úroveň EÚ. Ja som si vždy myslel, že je to náš vnútroštátny politický systém, ktorý je v kríze nefunkčný a v kríze legitimnosti. Mnohí, ja ako mnohí z vás tu som aj poslancom Národného parlamentu, som v talianskom senáte. A my, na, my všetci milujeme svoje demokracie a dúfame, že zostaneme demokraticky. Avšak mali by sme si uvedomiť, že nesmieme zanedbávať tú skutočnosť, že fungovanie našich vnútroštátnych politických systémov je pravdepodobne príčin, hlavnou príčinou toho, prečo je EÚ v takejto kríze. My sme boli zvyknutí na vnútroštátne politické systémy, kde bolo vodcovstvo. Teraz pri vnútroštátnych systémoch, ktoré e, sa riadia viac krátkodobosťou tým, že sa pozerajú len na to, ako e, človeka zvolia a potom hneď, ako ste vo vláde, ako si zabezpečiť opakovanie e, zvolenia, čiže veľmi krátkodobý horizont. A keď si a chýba tu pozornosť dlhodobosti, a to zna, znamená, že tu má Čína exkluzívne postavenie, čo nie je dobre pre Európu, ale to, čo hovorím teraz, platí aj pre USA. Ja som totiž presvedčený, že ide o evolúciu politického procesu doma, v každej našej e, e domovine a to sa stáva nekompatibilné s medzinárodnou integráciou pravdepodobne budeme musieť zabudnúť na integráciu, pokiaľ nebudeme silne bojovať. A samozrejme, znovu uvidíme poučenie dejín, že bez integrácie, bez nejakého druhu e, integrácie, nie obsesívnej integrácie, že bez integrácie v Európe je výsledkom vojna. To je také jednoduché. V posledných rok minulosti bolo úsilie členských štátov a ich vedúcich predstaviteľov vybudovať spoločný európsky dom, a pretože bol pocit, že je to aj v národnom záujme. Teraz vieme, že to už tak nie je. A Brexit a to, čo urobil premiér Cameron, je vlastne extrémom toho, čo väčšina premiérov robí. A síce konať v prospech svojich vlastných, ani nie národov, ale po politických strán a osobných záujmov. Mal, mohol som byť aj členom Európskej, bol som aj členom Európskej rady, mal som tú česť. A keď si pozrieme charakter našich demokracií a vidíme to posadlosť nielen ďalšími voľbami, pretože keď budú ďalšie voľby o dva roky, máme ešte prieskum verejnej mienky a to naozaj obmedzuje politikov a máme 28 pánov a dám v Európskej rade, ktorí predstierajú, že rozhodujú za Európu, ale úprimne povedané, každý z nich sa snaží posilniť a posunúť dopredu svoju pozíciu a to, že Brexit nastal a že pán Cameron, mňa, ja lutujem, ja som mal také dobré vzťahy s ním, urobil, zaplatil takúto vysokú politickú cenu, je snáď taký budíček aj pre ostatných vodcov, aby neboli takí cynickí. Ale ja si myslím, že pokiaľ my ako občania nebudeme žiadať zmenu a zodpovednejšie správanie našich eh, politikov, eh, vnútroštátneho politického systému, tak medzinárodná integrácia bude viac a viac nedosiahnutelná a uvidíme rozpad Európy a potom uvidíme, že to, čo ste už vy niektorí z vás povedali, že ja chcem silnú Európu, ale nie integráciu, že to žiaľ je logický nesúlad. Takže neverme, a to je môj osobný názor, po tom, čo som pracoval 10 rokov v Európskej komisii a dokonca mám aj skúsenosti z jedného členského štátu, tak neverme, že Európska únia sa môže podobať E, tomu, čo si my predstavujeme na úrovni členských štátov, lebo korene nefunkčnosti EÚ v súčasnosti sú v tom, že naše národné demokracie už nie sú dostatočne vážne v tom, aby odhodlané podporovať proces integrácie, čo je jedinou alternatívou vojny. A prepáčte mi, ak som bol veľmi otvorený. Ďakujem pekne. Myslím si, že súčasný stav veci si vyžaduje takéto otvorené, priame slova, úprimné. Elmar alebo Mercedes? Mercedes mi povedala, že musím začať ja. Takže najskôr. Kríza legitimity, ktorej je demokracia, nie je len európskou krízou. Táto kríza legitimity sa prejavuje v členských štátoch a prosím, Eh, háčme túto krizu legitimnosti iba na Európu, to by bolo príliš lacné. Keď sa pozrieme na situáciu v Británii s táto krizou legitimnosti a tiež v dolnej snemovni parlamentu, kde je problém hlasovať vôbec o článku 50, eh, teda upiera sa mu toto právo. Toto rozhodne nie je vina Európy. Neháčme vinu na Európu za túto krízu legitimnosti a tiež eh, na tento šírecista populizmus. To je prvá vec. Ďalej druhá. Právomoci majú členské štáty. Členské štáty sú nosným faktorom európskej jednoty. Oni majú k dispozícii kompetencie a môžu ich aj stiahnuť, ako aj zadať. O kompetencie, ktorá Európska únia má, si nevzala sama, dali jej tieto kompetencie členské štáty. A tak ako uvádzame v našej správe, my nežiadame on žiadne nové kompetencie A mimochodom, Bill, Billa Keša by som požiadal za to, aby nás nechal e, samých rozhodnúť o budúcnosti Európskej únie, tak ako my vám nechávame plné právo rozhodovať o vašej budúcnosti podoby Brexitu. Musíme si jasne uvedomiť, že napríklad britská vláda pred Brexitom zadala štúdiu, aké kompetencie by sa mali stiahnuť späť. A výsledok bol nula. E, Nemecké združenie zamestnávateľov zadalo podobnú štúdiu, aké kompetencie by sa mali stiahnuť a tiež bol výsledok nula. Teda tu nejde o otázku kompetencie, ide o otázku vnímania tejto kompetencii. O tom sa dá vždy politicky sporiť, hm, sú tam rôzne názory na základe politickej príslušnosti, politických záujmov a tak ďalej. A mimochodom, ani tu som si nevypočul žiadny konkrétny návrh, ktoré kompetencie by sa mali stiahnuť späť na národnú úroveň. Nikto konkrétne nehovoril, a aké kompetencie by sa mali stiahnuť späť členským štátom. Nikto o tom nehovoril, nikto to otvorene nenavrhol. A otázka vnímania kompetencií súvisí s tým, že kompetencie boli zadané Európskej únii. Ak však kom- e, únia dostala kompetencie, musí mať dispozície potrebné nástroje. Um, maďarskí kolegovia sa vyjadrili e, v istom duchu. Európsky parlament a komisia už dávno navrhovali, aby vznikol systém e, kontroly hraníc e, Schengenu, taktiež e, princíp bezpečnej krajiny pôvodu. Toto už navrhuje komisia veľmi dlho a členské štáty to odmietali, takisto ako systém kontroly hraníc. Keď sa pozrieme na situáciu v Polsku, ak chceme mať e, bezpečnosť, musíme mať k dispozícii všetky možnosti, ktoré nám dáva zmluva a to, čo sa hovorí teraz v kontexte bratislavského procesu, snahe zlepšiť vybavenie, zlepšiť štruktúry členské štáty EÚ 200 miliard eur e, minajú na obranu s minimálnymi výsledkami. Míňame dvojnásobok na našu obranu od toho, čo míňa Rusko a máme viac vojakov ako USA. A pritom výsledky sú naozaj úplne smiešne. Máme krajiny v EÚ, ktoré e, majú výdavky na armádu vo výške 80 ehm, pritom výsledky sú naozaj mizivé. Teda míňame 200 miliard eur a to nezmyselne, pretože nie je dostatočná e, spolupráca. 38 rôznych typov dopravných e, pancirových vozidiel existuje. E, na tom sa tiež nevieme dohodnúť. A to isté by sme hovorili aj, dajme tomu, o menových otázkach. Mario Monti by o tom mohol povedať ešte podrobne, keď sme, aby sme boli mali do roku 2008 nástroje, ktoré máme teraz, tak eh, sme tomu mohli zabrániť v 2008 roku. A Európska únia však nemala vtedy nástroje, ktoré v súčasnosti má. Teda nejde tu o viac kompetencií, ide skôr o lepšiu Európu, nie o viac Európy. V rámci existujúcich kompetencií, prosím, neupozorňujme len na nedostatky, nepripisujme ich Európskej únii a zároveň neupierame únii nástroje, ktoré potrebuje na to, aby mohla plniť svoje kompetencie. Myslím si, že toto je zásadná otázka, úplne e, intelektuálne čistá, o to ide v prvom rade. V Dánsku je to naozaj príkladné. Opatrenia Valonska sa neorientovali proti komisii orientovalo sa to proti väčšine v Belgicku. Tá väčšina v Belgicku, väčšina regionálnych parlamentov e, to tiež chcela podporiť a podľa mňa riešenie takýchto problémov má zmysel, ak hovoríme, že sa musí konať na európskej úrovni, pretože nikto z nás nie je dostatočne silný v tomto globálnom prostredí presadiť veci sám, tak musíme mať aj dostatočné nástroje na to, aby sme konať spoločne aj mohli. Ako chceme prosím rokovať v mene Európskej únie, ak nie sme schopní stanoviť rozhodovacie štruktúry? Alebo chceme, aby jednotlivé krajiny od Luxemburska po Maltu si sami vyrokúvali obchodné dohody s Čínou? To by bola točí alternatíva. A to isté platí aj pre Veľkú Britániu. Ešte to uvidíte. Dohody o voľnom obchode z USA napríklad um, budete vyrokovať v pozícii, ako um, jeden z uh, Spojených štátov amerických. Uh, budete uh, rozhodne uh, vnímaní ako partner um, nižšej veľkosti. Nebudete na rovnakej úrovni z USA. Otázka subsidiarity a solidarity je tiež veľkou úlohou. Je potrebné zachovať tento pomer aj do budúcna. Uh, v tých oblastiach, e, kde je Európa silnejšia, si to vyžaduje jasnejšiu solidaritu. A vždy to tak bolo. E, chudobným krajinám e, záleží predsa na niečom inom než bohatým krajinám a veľkým krajinám záleží na niečom inom ako malým krajinám. Je treba hľadať kompromisy. A čo sa týka žltých kariet, to je podľa mňa dobrý návrh. Ja osobne si ako súčasť tejto konferencie som navrhoval Mlažovú kartu, čo by znamenalo, že ak sa združí istý počet národných parlamentov, tak Európsky parlament alebo Rada môžu ukončiť legislatívny proces bez toho, aby museli konzultovať komisiu. Iba ak by komisia predložila také návrhy, aby sa tento problém e, riešil v zmysle princípu subsidiarity. V našej správe tiež navrhujeme, aby podmienky pre národné parlamenty na plnenie týchto podmienok sa zlepšili toto teda my konkrétne navrhujeme. Ale sami potom musia e, to aj e, plniť, ujať sa toho. Nie vo všetkých národných parlamentoch sa to samozrejme rovnaké rovnakej miere darí. My im však dávame takúto ponuku a myslím si, že na tomto základe by sa nám malo podariť posunúť sa vpred. Nehovoríme totiž e, o väčšej integrácii, hovoríme o úšej súhre e, kompetencií, tak aby sme mali jasnejšie stanovené rozhodovacie štruktúry, aby sme mali k dispozícii nástroje a ďalej postavenie rady. My nesmieme pripustiť, aby národné vlády sa vyvliekali za zodpovednosti voči svojim vlastným občanom e, a pritom ide rozhodnutia, ktoré same prijali. Tento systém je celý nesprávny. Komisia nemôže prijať, prijímať ani jedno jediné legislatívne rozhodnutie legislatíva vzniká, vzniká e, medzi parlamentom a radou spoločne. A národné vlády sa tvária, ako keby sa ich to netýkalo, tieto rozhodnutia, a to nesmieme my ako poslanci pripustiť, či už sme poslanci Národného parlamentu alebo Európskeho parlamentu. To je podľa mňa zásadná otázka transparentnosti v očiach našich občanov. Ja, keď vidím, aké výzvy pred nami stoja, tak si myslím, že si musíme uzrejmiť, e, ktoré z víziev sa majú riešiť na akej úrovni, aby bolo e, jasné, kto je zodpovedný za čo. Preto aj v záujme stability demokracie našich členských štátov snažme sa orientovať na riešenie, pretože naši občania nám za to, za to stoja. Naši občania sa totiž orientujú na riešenie a nie na nejaké politické presvedčenia či spory. Ďakujem. Thank you. Ďakujeme pekne, Mercedes. Ďakujem. Potom, čo som si vypočula všetky vyjadrenia v diskusii, e, môžem povedať, že som si trošku spomenula na Permasa, ktorý sa vyjadril pred tým časom, ten tvrdil, že Európa buď ostane jednotná, alebo bude zmazaná z Deň sveta. Myslím si, že Veľká Británia si už zvolila odchod z budúcich deň sveta. E, my si musíme uvedomiť, že všetci môžeme odísť eh, z tohto javiska. To, čo sme dnes eh, sa tu zišli prejednávať, eh, nám musí príjmať k tomu hľadať riešenia, inak totiž stratíme všetky tie výdobytky, ktoré sme si vybojovali za posledné desaťročia. ročia. Nie sme síce e, jednotným štátom, sme súborom jednotlivých e, krajín, e, sme akýmsi kvázi federálnym štátom. Musíme si zvoliť takú metódu rozhodovania, v ktorej sa zohľadní názor väčšiny občanov a väčšiny štátov. Toto je v zásade aj stanovené v zmluve. Hovorí sa tam o degresívnej proporčnosti, ale zároveň sa tam definuje presne stanovený väčšinový pomer, ktorým sa rozhoduje. Pán Brok tiež naznačil, že je príliš veľa kompetencií, ktoré boli pridelené Európskej únii čiastočne prostredníctvom ratifikácie v parlamente, čiastočne vďaka referenda tieto kompetencie musí mať únia právo aj vykonávať praxi ak totiž e, na to nebude mať možnosti, nebude mať e, tiež e, dostatočnú rýchlosť reakcií v vykonovaní týchto kompetencií, tak nebude schopná Únia plniť svoje úlohy. Hovorilo sa tu aj o rôznych návrhoch zlepšenia fungovania systému, ale v podstate vaše parlamenty u vás, vo vašich jednotlivých členských štátoch už udelili kompetencie Európskej únii, ale nebol to na 100% transparentný a demokratický proces. Jednomyselnosť totiž nesplňa kritéria demokratickosti, ide o nástroj blokácie aj keď e, zmluva hovorí o kvalifikovanej väčšine, môže dôjsť k blokovaniu situácii, keď e, národné záujmy majú väčšiu váhu ako záujmy Európskej únie. Vtedy sa vlastne blokuje záujem únie malé krajiny, ktoré same nemajú možnosť presadiť svoje záujmy. Viete, ako e, to bolo pred e, vstupom do Európskej únie, to platí aj pre e, Taliansko to až postupom času po vstupe do Európskej únie sa začalo viac a viac podielať na rozhodovacích procesoch. Myslím si, že to prinašlo so sebou množstvo výhod to nesúvisí len so zväčšovaním e, sa trhu. Máme k dispozícii rôzne e, normy e, a mm, právomoci, ktoré nám umožňujú stať sa takou veľkou ekonomickou veľmocou, akou dnes sme. Myslím, že by sme mali pokračovať aj naďalej v rámci kompetencií, ktoré nám boli pridelené. Pán Monty sa už vyjadril že nedošlo k porušeniu kompetencií. Členské štáty sa predsa zúčastňujú rozhodovacieho procesu v Rade. My v tejto našej správe hovoríme o tom, že tento rozhodovací proces znamená, e, že všet, všetci účastníci tohto procesu musia si byť vedomí, e, že budú volení na zodpovednosť e, po tom, čo príjmu isté rozhodnutia, e, bude mať verejnosť právo obrátiť sa na nich, aby tieto svoje rozhodnutia odôvodnili. Nemôžeme pripustiť, že sa bude len protestovať, demonstrovať bez toho, aby sa niekto um, konkrétne aj postavil uh, za rozhodnutia, ktoré sa prijali. Keď sa hovorí o inštitúciách, mali by sme spomenúť aj to, že občan eh, cíti nedostatky, žijeme totiž v kríze a naša odpoveď nebola dostatočná, ale to je inštitucionálna diskusia, nie je politická. Eh, zlepšenia inštitucionálneho fungovania sa týkajú toho, ako zlepšiť fungovanie inštitúcií, aby boli transparentnejšie, eh, očiach občanov, aby rozhodovací proces bol transparentnejší a tiež, aby bol eh, už je prepojený s národnými parlamentmi. A tiež ako zaručiť, eh, že by tento plný komplexný mechanizmus EÚ fungoval hladšie, jednoduchšie Samozrejme, bez toho, aby sa obmedzili legislatívne právomoci jednotlivých eh, členských štátov, je to veľmi zložitý proces a musíme zaistiť, že eh, inštitúcie budú eh, prinášať aj očakávané výsledky. Tak ako sa vyjadril zástupca Veľkej Británie, Mm, občan očakáva výsledky. Myslím si, že my sme sa s kolegom Brokom práve o to snažili. Snažili sme sa ehm, navrhnúť konkrétne riešenia, ak by ste mali chvíľku času. Prezrite si láskavo náš dokument. Náš dokument môže byť totiž aj pre vás užitočný vo vašej práci, ehm, pretože bude eh, podľa mňa prínosný aj v mobilizácii síl v národných parlamentoch. v implementácii vo svete, teda v osvete, v šírení informácií o legislatíve. To sa týka najmä členských štátov Európskej únie. Na nich sa totiž ťahujú pravidlá Európskeho semestra. Ak totiž chceme eh, sa dopracovať konkrétnym výsledkom, je na mieste dodržiavať stanovené kritéria vyplývajúce z európskeho semestra. Ešte raz srdečná vďaka za to, že ste sa zúčastnili tejto diskusie. Ešte by som podotkla, že veľmi často je fungovanie inštitúcií veľmi dôležité v politických otázkach, na ktoré ste poukazovali. Isté, že zmluva stanovuje isté pravidlá, Existuje rýchlejšia a pomalšia cesta. Tak toto stanovuje aj zmluva. Taktiež ehm, je tam systém viacerých rôznych rýchlostí. A ako nám pripomenula Veľká Británia, zmluva dáva možnosť členskému štátu aj opustiť úniu, ak Eh, už členský štát neochoty zotorovať. Ešte Elmar Brock požiadalo minútové vystúpenie. Ďakujem pekne, len veľmi stručne naozaj, pretože sa to zatiaľ nezodpovedalo. Kvalifikovaná väčšina eh, toto rozhodovanie je dôležité pri 28 členských štátoch. Bez eh, takéhoto väčšinového rozhodovania nebude fungovať vnútorný trh. Európska únia funguje všade tam, kde sa rozhoduje väčšinovo okrem ústavných otázok, ako napríklad zmena zmluvy. Ďalej druhá poznámka, otázka zvrchovanosti. Členské štáty sú nositeľmi, ale e, v prípade odozdania kompetencií je to tiež súčasť e, zvrchovanosti. A ak v rámci tejto spoločnej kompetencie by sa príslušné rozhodnutia mali uznať, nemôžeme sa orientovať podľa aktuálnej situácie a potom sa odvolávať e, na súd. V prípade právomoci, ktoré sa totiž odozdali európskej úrovne, nie je možné si nárokovať túto právomoc späť. Aj keď niekedy počúvame podobné návrhy z Budapešti či z Varšavy. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A ja by som v tejto chvíli rada uzavrela túto diskusiu tým, že sa vyjadrím v krátkosti k téme, ktorá tu zaznela v diskusii, vrátila by som sa k téme občanov. Zrejme súhlasíte so mnou, že v posledných rokoch či desaťročiach európskej integrácie európske krajiny a spoločnosti v nich e, e, prístup k informáciám o európskej integrácii, toto všetko sa postupom času e, veľmi zásadne zmenilo a naše správy sa venujú ako lepšie využiť priestor, ktorý nám aj dáva zmluva, ktorý nám um, poskytuje už aktuálne platný právny rámec, ako prispôsobiť Európsku úniu zmenám, ku ktorým došlo eh, v tomto období o fungovaní spoločnosti. Zároveň sa však musíme pozrieť na tento proces aj z iného uhla pohľadu. Myslím si, že politické inštitúcie či verejné inštitúcie, nielen na európskej úrovni, ale aj na národnej úrovni, v priebehu eh, tohto desaťročia trošku zaostávali v rýchlosti e, za očakávaniami občanov a toto oneskorenie vníma najmarkantnejšie zrejme mladá generácia. E, tá totiž vníma inštitúcie ako zastaralé, ako um, príliš um, úzko prepojené s politickými štruktúrami, ktoré sú hlboko zakotvené, zakorenené. Myslím si, že nielen na európskej úrovni, ale aj na národnej úrovni ani nemáme e, žiadny e, konkrétny protinávrh e, k tvrdeniu k retorike populistov. Myslím si, že teda veľmi naliehavo musíme presadiť zmenu fungovania inštitúcií aj vo svetle tohto vývoja. My v Európskom parlamente sme sa v posledných rokoch snažili posunúť sa v procese hľadania riešení. Snažili sme sa venovať témam, ktoré sú dôležité pre občanov. Napríklad máme rôzne výbory, e, ktoré analýzujú otázky daňových únikov, vyhýbanie daňovej povinnosti, taktiež otázky rovnosti, taktiež venujeme veľkú pozornosť korupcii, Tiež e, e, e, sa venujeme otázkam priamej zodpovednosti účasti na rozhodovacom procese v Európskej únii. Myslím si teda, že my sa snažíme venovať pozornosť týmto relevantným témam. Myslím si, že na národnej úrovni nevidíme až tak veľa príkladov takéhoto prístupu. Zrejme sa budeme musieť teda spoločnými silami venovať týmto riešeniam. Z tohto pohľadu vidíme aj čoraz väčšiu potrebu participatívnejšieho rozhodovacieho procesu. Pozerám sa na Ďordio Šoflina, ktorý je jedným z autorov správy. Tvrdí, že komisia urobila veľkú chybu tým, že nezareagovala eh, veľmi eh, teda dostatočne rýchlo na nedostatky občianskej iniciatívy. Máme takmer 50 občianských iniciatív, kde občania zhromaždili viac ako milión podpisov, kde sa snažia príjmať komisiu, reagovať eh, na nejakú konkrétnu výzvu Komisia na to nereagovala. Myslím si, že sme neurobili dostatočne veľa na to, aby sme eh, v dostatočnej miere využili internetové technológie tak, aby európsky rozhodovací proces bol transparentnejší, interaktívnejší. Aj tu eh, Ramon Hauregi, ktorého sme spoznali dnes do poludnia, pracuje na tom, ako európska demokracia by mala fungovať eh, lepšie. Also... Takisto sme za posledné desaťročia mali mnohé diskusie, veľa sme hovorili o tej rokujúcej demokracii, ale nedostatočne sme investovali do vytvárania takýchto rokovacích mechanizmov v Európe, tak na národnej a európskej úrovni. Takže si myslím, že áno, vidíme to minimálne tu, vidíme tú potrebu zmeny, vidíme potrebu zmeniť metódu fungovania európskych inštitúcií, vidíme potrebu zamerať sa tak ako to bolo jasné vo vystúpení aj Mária Montiho, Antonia Vitorina, vidíme potrebu pozrieť sa na konkrétne mm, politické rozhodnutia, čo by lepšie zodpovedalo konsenzu a zeitgeistu, ale sú tu mm, obavy, frustrácie. Čiže musíme vytvoriť inštitucionálne riešenia, ktoré by e, posilnili odolnosť našich inštitúcií e, na ten čas, kedy tie čierne labute, ktoré tam vonku sú, vytvoria novú krízu v Európe. Ale na záver chcem povedať ešte vetu k zmluve, pretože si myslím, že tí, ktorí hovoríme o potrebe brať výzvu novej zmluvy vážne, my myslíme na to, že tá súčasná zmluva naozaj je zastarala z tohto pohľadu, z, pri pohľadu príjmania európskych rozhodnutí, aby Európa bola otvorenejšia, demokratickejšia, bližšie k občanom. Myslím si, že súčasná zmluva neumožňuje viac participatívny proces, nie sú tu záruky pre občanov, pokiaľ ide o ich dopad, dopad na riešenia, nie sú tam záruky pre občanov, že naozaj budú vypočutí Takže myslím, že musíme sa pozrieť na tie zmluvy aj z tohto pohľadu, či e, teda poskytujú dostatočný prístup pre jednotlivcu občianskú spoločnosť e, v tomto rozhodovacom procese. No a vo všetkom tom si myslím, že musíme naozaj e, si začať lámať hlavu, navrhnúť nejakú budúcnosť, musíme byť pragmatickí a zároveň mať víziu. A musíme sa dohodnúť, preto je táto schôdza, e, preto sme sa na tom dohodli, že máme tú spoločnú cestu a takisto sme sa zaviazali, že budeme chrániť túto cestu, o ktorej sme spoločne rozhodli. A moje varovanie je, že ak e, to všetci nebudeme robiť spoločne, všetkých 27 či 28 členských štátov, tak len Málo kto sa pripojí k takémuto mm, mysleniu a kto pôjde vpred, že je tu riziko, ak sa spoločne nedohodneme, bude tu tá dvorýchlostná Európa, rozdelená Európa a to nebude v našom záujme. Takže chcem poďakovať všetkým tým, ktorí ste prišli, aby ste Eh, tu s nami boli. Ako som povedala predpoludním, asi by bolo užitočné, keby sme sa opäť mohli stretnúť a mohli sa porozprávať o tejto implementačnej správe, o úlohe eh, toho, ako súčasné zmluvy sa implementujú, pokiaľ ide úlohu národných parlamentov, pretože by to mohlo byť veľmi užitočné aj v kontexte budúcej potenciálnej ďalšej práce aby sme teda viac spolupracovali, aby sme išli aj nad rámec toho politického dialogu v Európsko rozhodovacom procese. No a chcem vás tiež ubezpečiť, že myslím, že všetci kolegovia sú absolútne otvorení, aby predložili tie správy, o ktorých diskutujeme. Ak budete mať záujem, teda je tam aj ten priamy dopad na to, ako riešime veci. Ja by som teda chcela ešte raz potvrdiť v mene kolegov vo výbore AVKO, že je tu tá otvorenosť a ochota spolupracovať. Takže ešte raz vám pekne ďakujeme. Prajem vám pekný večer v Bruseli a šťastnú cestu domov. Ďaká. Schôdza s národnými parlamentmi je ukončená, ale zasadnutie výboru AVKO eh, pokračuje, takže tí, ktorí, ktorí sa to týka, ešte ostante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 Tak, tak, kolečko. Thank you. no takže kolegovia, pokračujeme zasadnutí výboru AVKO. Asi viete, že predpoludním, než schôdza začala, tak sme tu preberali ten bod e, stanovisko výboru k Európskemu programu ochranu, na ochranu vkladov a ja som predstavila hlavné body toho stanoviska, ktoré som si pripravila, čiže tá správa bola prezentovaná. No a ďalším prvkom v tomto bode je, aby sme si vypočuli tieňových spravodajcov. Myslím, že je tu len Mercedes Presso. takže dám slovo Mercedes a potom vás budem informovať o eh, teda no, ďalšom harmonograme. Mercedes, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím, že všetci sme už naozaj veľmi unavení na to, aby sme teraz vstupovali do takej komplexnej diskusie. Nechám vám čas, aby ste si nasadili sluchadla. Myslím, že správa ide správnym smerom. Al momento non, non ho osservazioni particolari. A v zásade nemám pripomienky. To, čo ste predložili, nie je naozaj kontroverzné. Len si kladem otázku, či možno niečo chýbalo. Uh, ak áno, tak možno predložíme nejaký pozmeňovací návrh. Però, eh, so, direi che, direi che per il momento siamo soddisfatti delle, delle sue proposte. Takže myslím, že zatiaľ sme spokojní s tým, čo ste predložili. A e, teda musím povedať, že sme zatiaľ nemali čas poriadne sa do toho zahryznúť. No ale zvážime váš návrh. Určite sa nám pozdáva tá časť textu, ktorá sa týka krajín, ktoré postupne vstupujú do systému. A tam sú tie pravidlá prístupu, aby ten prechod bol plynulejší, s tým súhlasíme. A aj k ďalším veciam možno ešte sa nad tým budeme musieť ďalej zamyslieť. Ďakujem. Predsednička, ďakujem. Žiadny ďalší tieňový spravodajca tu nie je, takže vás, ja sa teda na tieňových spravodajcov obrátim, že eh, keď budú predkladať pozmeňovacie návrhy, tak by to malo byť v súlade s kompetenciami výboru AFKO, čiže eh, aby bola pravdepodobne, že eh, sú že potom ich v ekone pozitívne odhlasujú. 7. septembra, hovorí pani predsednička. O 6. Mm, je lehota na predloženie návrhov a potom 30. januára sa očakáva hlasovanie, pokiaľ teda by nedošlo k nejakým zásadným zmenám v harmonograne ekonu. Tým pádom by bolo zbytočné v januári hlasovať, ale zatiaľ teda takáto je lehota správy. Dobre. Týmto končím tento bod programu a prejdeme k poslednému zásadnému bodu. Dúfam, že si ho tu nájdem. Uh, there was, uh, which... No. Neviem, kolega z komisie sa asi ešte nevrátil, ale myslím, že si spomínam, čo mi hovoril. A, ah, je tu, pardon, pardon. Asi by som si mala dať dole okuliare. Bod 7. Návrh zmeny medzi inštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Rado a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a spolupráci v rozpočtových veciach a o riadnom finančnom manažmente. Bolo to postupené výboru AFKO, pretože je tu očakávanie, že bude potrebná medziinštitucionálna dohoda, respektíve budú potrebné rokovania o revízii, vytvorení čo, o čom toto obyčajne hovorím. Krízová rezerva EU. E, e si tam slovo. Dobre, a môžete to vysvetliť a uvidíme. A pravdepodobne pozastavíme tú diskusiu vzhľadom na tie informácie, ktoré um, nám dáte, ale potom sa rozhodneme. Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, som z DG Budget, DG Rozpočet, komisie. Čiže tento návrh na zmenu medzi inštitucionálnej dohody bol prepojený na návrh komisie v kontexte strednodobej revízie viacročného finančného rámca, aby vznikla táto nová e, krizová rezerva Európskej únie. Rokovania v rade e, pokročili sú vlastne mm, v bode, kedy je možné dosiahnuť politickú dohodu. Táto krizová rezerva Európskej únie momentálne nie je súčasťou celkovej politickej dohody na strane rady. Našli iný spôsob, ako zlepšiť a posilniť mechanizmus flexibility, ktorý je potrebný. Takže to znamená, že zmena medzi inštitucionálnej dohody nie je potrebná. E, toto ustanovenie teda vypadne z legislatívneho balíka a nariadenie o viacročnom finančnom rámci a finančné nariadenie budú vlastne tie nástroje, ktoré to transponujú do právneho textu. Preto toto je vlastne bezpredmetné. Predsednička, ďakujem. Takže myslím, že situácia je dosť jasná. Nechcem to zatiaľ uzatvoriť, pretože ešte stále je e, taká mikro šanca že sa veci zmenia, ale aspoň zatiaľ to teda vyzerá, že nebude revízia medzi inštitucionálne dohody, že nebude teda takáto rezerva, čiže mohli by sme to zatiaľ teda e, pozastaviť a keď to uzavrieme, tak vás budeme o tom informovať. Takže myslím, že úzko spolupracujeme s komisiou a dozvieme sa, ak by sa situácia zmenila nejakým spôsobom. Takže toto bol taký posledný zásadný bod. V bode rôzne nemám nič. Takže, ďalšia schôdza. A táto téma? Nie, nie, tam nemá to opodstatnenie. Dobre. Takže posledný bod, informácia. Čo skoro budeme mať dve schôdze. 5. to je bežná schôdza a 8. mimoriadná schôdza. Obe sú v Bruseli 8. budeme hlasovať o tých dvoch správach, takže bude veľmi dôležitá táto schôdza. Niečo mi ešte píšete, tak to rovno povedzte. A je tu návrh, ktorý teda koordinátori už dostali. A dvaja sú tu, takže prosím, zasadnutie koordinátorov v pondelok o druhej. Nie? Monday Because Monday is the fifth when pondelok je 5. a vtedy máme o 3. schôdzu, čiže mm, buď pred schôdzou alebo po schôdzi. Myslím, že pristávam asi o druhej, takže pre mňa je to trošku skoro. A ešte nemáte súkromné lietadlo? No, pracujem na tom. V Maďarsku je veľký helikopterový škandál, takže asi nebude môcť verejne lietať pri, eh, takto. Ale zase my tu máme nejaké mm, prebytky, v Polsko ich nekopuje a možno mi niečo požičiate, dobre. Takže radšej po? Áno. Dobre, dobre. Ja mám dvojhodinovú schôdzu, neviem, kedy končí. Je to e, okolo obeda. No niekedy je ťažké presne o druhej odísť, takže asi lepšie potom, ak je to možné. No. Takže po AFKO 6.30 koordinátory 5. decembra. Dobre. Ak to bude kratšie, tak teda samozrejme skôr. Ďakujem pekne. Skôdza je zavretá. Ďakujem pekne. Pani presnečka, ďakujem tlmačníkom. Go, go, go.